Takže dámy a páni, vítam vás na zasadnutí nášho výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Najprv sa pozrieme na program a schválime ho. Ďakujem, nikto sa nevydril, tak je schválený. Máme tu aj schválenie zápisníc zo schodzi 25. 26. januára, 6. februára, 9. februára. Dali sme ich kolovať, teda rozdali sme ich a nikto nakoniec to, e, ak teda do konca dnešného zasadnutia nikto nevznesie námietky, tak to bude schválené. Dobre. Takže máme tu oznamenia predsedníctva. Chcem pripomenúť, že naživo cez webstream sa vysiela toto zasadnutie a ak si niekto želá prístup k dokumentom, tak existuje cez e-meeting. Okrem toho, budeme mať aj mimoriadne zasadnutie výboru v pondelok 13. marca od 19. do 20.30 v Štrásburgu, takže prosím, nezabudnite na to. Rada by som uvítala medzi nami dnes našich hostí, predovšetkým koalíciu príslušníkov rôznych organizácií e, postihnutých osôb. Som rada, že ste sa k nám dnes mohli pridať e, a určite bude veľmi zaujímavé sledovať, ako pokročí e, celá, celá otázka alebo taký pokrok nastane v téme prístupu ku službám a produktom. Takže e, vítame vás ešte raz a ďakujeme, že ste prišli medzi nás. A sú tu aj nejakí takí prítomní, ktorí nemajú tlmočenie a radi by mali. Takže ak sú takí medzi nami v sále, tak e, nech sa páči, sú tu ešte na boku aj nejaké stoličky navyše a a táto dáma, ktorá tu je k dispozícii, tá vám pomôže. Kto nemá ešte tlmočenie a rád by mal, prosím, e, dajte vedieť predsedníctvu a zabezpečíme to. Okrem toho máme tu aktualizáciu na programe, teda aktuálne informácie o trialógoch a podujatiach. Nič takého to sa minulý týždeň nekonalo, takže e, môžeme ísť teda ďalej. Bod 5. Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb. Kristal Schaldemose je spravodajkyňou a dám slovo pani spravodajkyni, ale chcem poprosiť samozrejme rečníkov, aby hovorili stručne a tiež aby sa držali témy a spravodajcu poprosím 3 až 5 minút, aby hovorili tiež teda stručne. Pani Kristo Šaldemoz, nech sa páči. Ďakujem. Budem hovoriť po dánske, ak dovolíte. Aspoň bude čas, aby ste si dali sluchátka, ak teda neviete po dánsky. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca, a ďakujem za to, že mám k dispozícii 5 minút a nie som si istá, či toľko budem potrebovať. Už som naznačila, akým smerom sa chceme uberať vo výbore IMKO. A nakoniec nie je tu až toľko pozmeňujúcich návrhov. Samozrejme, veľmi rada si vypočujem vaše stanovisko alebo stanoviská, ale vo všeobecnosti môžem povedať toto podporujem návrh komisie vo všeobecnosti, hej, aby sa upravila smernica o vysielaní pracovníkov a aby sa povedzme, vylepšila kvalita tejto smernice. A predovšetkým ide o tri oblasti a tam sú pozmeňujúce návrhy, ale myslím, že ten návrh ako taký sa tým spresní a bude zretelnejší, jasnejší pre členské štáty, aj pre zamestnávateľov, aj zamestnancov. Ďalšia oblasť sa týka dĺžky vyslania. Komisia naznačuje, že osoba by mohla byť vyslaná až na 24 mesiacov podľa týchto pravidel. A môj návrh to navrhuje obmedziť na 6 mesiacov. A môj návrh prekladám z viacerých dôvodov. Tých 6 mesiacov je doba, pre ktorú som sa rozhodla na základe toho, že po 6 mesiacoch už napríklad u nás treba začať platiť daň z príjmu. Takže potom by to dávalo zmysel, aby sa dĺžka vyslania obmedzená na 6, mesiac, 6 mesiacov. Prečo je to dôležité? Je to dôležité aj z hľadiska vnútorného trhu, pretože chceme eh, zagarantovať rovnaké a korektné podmienky pre všetkých z hľadiska konkurencie schopnosti a hospodárskej súťaže. A tiež chceme zabezpečiť rovnakú plácu za tú istú prácu na tom istom pracovisku ale sú tu aj iné aspekty, ktoré pokladám za dôležité, teda napríklad, aby sme dokázali obmedziť to, čo nazývame únik mozgov. Čiže budú rovnaké podmienky, aby sme nevideli, ako vysoko kvalifikovaní pracovníci odchádzajú z východu na západ. Aby tam potom boli najímaní do práce za nerovnakých podmienok. Čiže navrhujem, aby sa tých 24 mesiacov zoškrtalo na 6. Druhá vec sa týka napríklad definície odmeny. Platu teda. A hovoríme tu už o tom, že sa uplatňuje doteraz existujúca definícia o odmene, teda o pláci. Komisia tam chce určité zmeny, ale my, myslím, že by sme sa mohli držať tej súčasnej definície, ktorá vychádza z určitých zvyklostí, ktoré máme zaužívané v rámci členských štátov v Európe. A keď začneme tvoriť novú definíciu odmeny, tak e, samozrejme e, to je ďalší aspekt, je dôležitý pre sociálnych demokratov. Ďalšia oblasť pozmeňujúcich návrhov sa týka toho, že samozrejme budeme sa riadiť príslušnými predpismi, ale sú členské štáty, ktoré chcú chrániť viac takýchto dočasných pracovníkov a ak chcú, tak sa môžu touto cestou ubrať. Takže toľko, pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy vo vzťahu k návrhu komisie. Ako som povedala, celkovo ten dokument, tento materiál podporujem. Ďakujem za pozornosť a som pripravená hľadať čo najširšiu podporu tomu, tohto stanoviska a veľmi rada si vypočujem vaše pripomienky. Ďakujem. Kto sa vyjadrí v mene EPP? Andrea Schwab. No, ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem pekne ako kolegyni Šaldemoze za predstavenie návrhu stanoviska magister Karas tu dnes nemôže byť, ale požiadal ma, aby som v jeho mene predniesol pár myšlienok a ja tiež dve ďalšie, dve, dva ďalšie body k tomu doplním. doplním. 21.8. novembra sa uskutočnila prvá výmena a už sme hovorili o rôznych východiskových pozíciách skupín a myslím tak, že ako kolega Karas teraz musíme nájsť, musíme hľadať kompromis a ten by mala podporiť veľká väčšina výboru z, z, z ohľadu na momentálny návrh komisie a návrh správy. Treba spomenúť štyri základné body, ktoré sú dôležité pre pána Karasa. Poprvé, momentálne sa dá predpokladať, že smernica o vysielaní zamestnancov musí zasiahovať na všetky sektory. A kolega Karasa vníma, alebo teda víta tento návrh, aby vo všetkých sektoroch platili rovnaké podmienky vysielania a tým sa posilňujú vnútorný trh. Avšak samozrejme príliš široké uplatnenie eh, bude znamenať, že nebude, nebudú ďalšie možnosti pre výnimky. Po druhé, kolegovi záleží na tom, aby malé a stredné podniky mohli vysielať do zahraničia svojich zamestnancov a pritom E, nemuseli prekonávať rôzne prekážky. Je to veľmi dôležité konštatovanie pre e, a veľmi dôležitá vece pre EPP, pretože momentálne sa hovoríme o dokumente o e, voľnom, voľnom pohybe poskytovania služieb, no a nemôžeme si nahovárať, že vysielanie správ zamestnancov sa dá veľmi prísne alebo nejak oddeliť od uh, poskytovania služieb prakticky neexistujú služby, e, firmy, kde by pracovali len jedný, jeden alebo dva, jeden človek a preto od prvého zamestnanca alebo prvého zamestnankyne e, nesmie platiť len e, sloboda pohybu, pohybu a poskytovania služieb. Ak chceme udržať vnútorný trh, treba zaistiť, aby pravidlá boli dodržiavané, to bez pochyby, ale aby zodpovedali aj praxi, aby neboli príliš byrokratické, a aby neviedli k zániku alebo potlačaniu cezhraničnej činnosti za Nemecko francúzského pohraničia. By som mohol hovoriť o mnohých prí, príbehoch, ale nebudem to pokračovať, aby som mohol pokračovať zase eh, v návrhoch a poznámkach kolegu Karasa. On tvrdí, že treba sa vyhnúť prílišnej eh, regulácii nad 6 mesiacov po tretie, si kolega Kara žela, aby v diskusii o prepracovaní smernice bola, aby tam mohla vzniknúť, mohlo vzniknúť nejaké no tam vzniklo rozdelenie medzi západnou a východnou Európou. Kolega Karas to odmieta. On tvrdí, že sme jedna Európa. A on nechce ani sa zameriavať na eh, predpisy v členských štátoch, ktoré eh, by sa dali označiť za veľmi zlé, aby zostala eh, zachovaná súčasná báza. On hovorí, že treba prekonať prekážky medzi vysokou a nízkou mzdou a to je aj línia skupiny EPP a poštvrté, kolegyňa a kolegovia, kolega Karas si žela, aby sme naše stanovisko výboru pre vnútorný trh, spoločný trh predložili Gestorským výborom je výbor pre zamestnanosť a on bude viesť aj rokovanie v trilógu s radou a on bude musieť presadzovať eh, stanovisko parlamentu. Chce, aby sme my eh, upozornili hlavne na dodržiavanie štyroch hlavných spo- eh, slobod. A chce sa vidieť tomu, aby sa to nesprávne interpretovalo ako obmedzovanie slobody pohybu zamestnancov. To už zahrňalo aj moje pripomienky, takže pani predsednička, ďakujem. Takže v, v rámci ECR som ja tieňovou, spravodajkyňou, takže ak dovolíte, prednesiem toto stanovisko. Predovšetkým z hľadiska právneho. E, hovorí sa tu o potrebe zmeniť právny základ, ale myslím, že by sme sa mali práve pridržiavať toho právneho základu, ktorý sa navrhuje, aby existovala sloboda poskytovania služieb a nemyslím, že netreba v tomto návrhu nejak ďalej roz, e, rozširovať právny základ, e, pre všetkým pokiaľ ide e, o články 53-62, respektíve 153 odsek 1. Komisia navrhuje aj ustanovenie o dlhodobom vysielaní, ale práve je tu potreba zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých a hovorí sa tam o 12, 24 mesiacov a že potom vlastne by boli títo pracovníci eh, po období 24 mesiacov boli chránení. Podporujem v podstate eh, ten záver, ten celkový dlhodobý cieľ, ale a tak si myslím, že už aj to obdobie, ktoré sa tu navrhuje, je dosť e, svojvoľné a v mnohých sektoroch to nevedie k riešeniu, hlavne keď dochádza k kumulácii a určite e, nie som za to, aby sa to skrátilo na 6 mesiacov vo všetkých oblastiach. Napríklad, ak si zoberieme treba z toho, že si kúpime skener na, e, na rakovinu, tak e, samozrejme máme e, odborníkov, inžinierov, ktorí potom robia údržbu všade v Európe, ale môže sa stať, že tam nebudú len 6 mesiacov, ale budú tam aj viac než 2 roky. Takže si myslím, že toto je dosť svojvoľné, takýto návrh, teda tých 6 mesiacov. Mám určité obavy, pokiaľ ide o to, ako to potom bude zapadať článkom 1 a článkom 3 je rímskej dohody, hlavne pokiaľ ide o to, že jednotlivé zmluvy e, by mali sa riadiť pravidlami, ktoré sú v platnosti v danej krajine. Ale je tu jasné, že účelom Rímu 1 je chrániť pred sociálnym dumpingom tak si myslím práve, že toto by mohlo byť dosť e, svojvoľné, pokiaľ by sa to príliš skrátilo. Okrem toho, bolo by dobré, e, pokiaľ by sa títo pracovníci mohli e, premiestňovať z jednej jurisdikcie do inej, alebo medzi rôznymi jurisdikciami. Predovšetkým, keď vychádzame z toho konkrétneho príkladu, čo som uviedla, Takáto situácia existuje v mnohých členských štátoch a dá sa to jednoznačne právne uplatniť a vymáhať. Takže toto sú moje hlavné riešenia. Práve som počúvala toho Andreasa. Áno, to sa mi páči, tie určité výnimky a úlavy pre malé a stredné podniky. Aj týka sa to práve aj týchto veľmi technicky odborných oblastí. Ďalším rečníkom je pani Dita Charanzová. Nie je tu ešte? Ďakujem, Vicky. A ďakujem aj spravodajcovi. Myslím, že musíme zdôrazňovať, aká je táto diskusia náročná, akú dôležitú úlohu zohráva aj v rámci diskusí e, oko, pri voľbách v Holandsku. A akým problémom je to, že nie je rovnaká, plát, e, rovnaká odmena za rovnakú prácu na rovnakom mieste? Je to veľmi dôležitá téma. Občania očakávajú riešenie tejto problematiky a myslím, že sa spravodajcovi podarilo veľa dosiahnuť. Aj to, čo radí, je veľmi dobré. Máme návrhy, ktoré sa týkajú viacerých bodov a idú do väčšej hĺbky, ale to neznamená, že by sme neboli pripravení uzavrieť kompromis. Práve naopak, my si myslíme, že je veľmi dobre, že tu máme široké politické spektrum, ktoré sa zapája do tejto diskusie a po, tým pomáhame spravodajkyni urobiť pekné, dobré kompromisy. Takže tých 6 mesiacov je ešte veľa. Zvyčajne je tá doba 4 mesiace a my by sme chceli 2 mesiace. A máme hlasy v Neholandsku, ktoré by chceli ešte menej ako 2 mesiace. Proste majú ľudia toho plný, no, e, plné zuby. Toto naozaj nie je téma, na ktorú sa môžeme spať. Je to téma, ktorá spôsobuje diskrimináciu, ľudia sa búria. Ja si myslím, a nechcem tu byť nejaký emocionálny, že je to veľmi vážna téma a tie dva mesiace sa určite budú preberať. Potom si myslíme, že sa tu musíme od, e, odraziť od doby zamestnania v krajine pôvodu firmy, to by malo byť 90 dní a určite chceme pracovať aj v oblasti dopravne, dopravy. V tom sektore prevládajú ešte určité nejasnosti, hlavne v tom, či sa to má vzťahovať aj na od, odvetvie dopravy. Myslíme si, že to má platiť aj pre dopravu. A tam už sú rôzne právne úpravy, ktoré sa zaoberajú, riešia to osobitné postavenie dopravy. Máme tam úpravy, ktoré sa týkajú doby odpočinku a podobne, ale v zásade nám ide o to, aby sme vytvorili niečo, čo sa bude vzťahovať na všetky odvetvia. Máme ešte mnoho ďalších pripomienok, ale toto sú pre nás tie najdôležitejšie body. A veľmi sa teším a s dôverou pozerám do budúcnosti a na ďalšie rokovania. Ďakujem pekne. Ja sa len snažím zistiť. Aha, vy ste hovorili v mene Dity. Pán Salmeneš za Alde. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Dovolte mi, aby som najprv poďakoval spravodajkyni za návrh stanoviska. Myslím, že je to veľmi dobré ako materiál. A nakoniec je to téma, ktorá sa týka mnohých členských štátov. Pardon, prepáčte, že vás prerušujem, hovorí predsedajúca. Na kanáli číslo 2 sú problémy. Hovoríte po anglicky, ale tam vlastne sa objavuje nejaký iný jazyk. Poprosím, keby ste začali znovu. Ďakujem. Dobre, začal som tým, že som poďakoval pani spravodajkyni za návrh stanoviska. Myslím, že to je je mi nesmierne ľúto, hovorí pani predsedajúca. Kanál číslo 2 e, poskytuje fínsky jazyk, čiže namiesto angličtiny je tam finština. Poprosím upraviť to. Takže nech sa páči ešte raz. Je to už v poriadku? Pýta sa rečník. Dobre. Takže debatu, e, debata sa rozbehla vo viacerých členských štátoch a vyslaní pracovníci e, sa dávajú do súvisu aj s, s tým, ako existuje taká perspektíva pohľadu z dola nahor. V podstate je sa o tom, že e, majú nižšie mzdy a aj tá sociálna sieť je tam slabšia. A určite stojí za to takáto debata na túto tému, aby sme demaskovali určité predsudky a musíme tú smernicu, ktorú máme pred sebou, náležite zrevidovali. Začnem tým, že v priebehu roka aj ten, to nesprávne vnímanie celého, grafického vzorca, ako sa vysielajú pracovníci, celkovo sa to vníma tak, že väčšinou e, sú títo prechádzajú z tých novších členských štátov do starších členských štátov, že tak sú vysielaní, ale štatistiky a fakty poukazujú na to, že takéto vnímanie je milné. E, samotný Údaje z roku 2014 poukazujú na to, že najviac vysiela Polsko, potom hneď Nemecko a Francúzsko. Takže vysielanie pracovníkov nejde o to, že idú pracovníci e, z chudší, chudobnejších krajín a využívajú sociálny systém tých bohatších krajín. A je nesmierne dôležité práve aj tento aspekt brať na zreteľ. Okrem toho, mnohí argumentujú tým, že vysielanie pracovníkov sa týka hlavne tých menej Eh, odborne zdatných alebo menej zručných. Práve toto tiež ne, neplatí. Povedzme, že v oblasti stavebníctva aj stredne kvalifikovaní alebo menej kvalifikovaní môžu byť vysielaní, ale často vo finančnom sektore napríklad alebo v administratíve, tam sú potrební vysoko kvalifikovaní pracovníci. Okrem toho, mnohí sú presvedčení o tom, že vysielanie pracovníkov vysiela ku soci... vedie ku sociálnemu dumpingu. Hovorilo sa o tých udržbároch, pravda? A spomíname si aj to, že niektorí odborári to hm, proste kričali napríklad chodte domov, litevci. A proste spravili sa voči týmto pracovníkom dosť nepriateľným spôsobom. Takže treba sa zaoberať reálnymi faktami a údaje jasne poukazujú na to, že vysielanie pracovníkov môže prispieť ku zvyšovaniu zamestnanosti v členských štátoch a môžu, môže viesť ku znižovať, e, teda môžu znižovať nezamestnanosť a zvyšovať aj daňové príjmy. A ja myslím, že toto je záujem celej Európskej únie. Ale nesprávne, teda um, nekorektné správanie sa voči e, týmto vyslaným pracovníkom predsa len existuje a ich zneužívanie taktiež. A moje pozmeňujúce návrhy sa zamerajú predovšetkým na tie tri hlavné ciele. Poprvé, zvyšovanie slobody poskytovať služby v hostiteľských členských štátoch, aby existovala táto sloboda, ktorá je zakotvená v zmluvách. Po druhé, hľadá sa tá právna zreteľnosť, ktorá tu zatiaľ ešte nie je. A ide o to, aby sa rešpektovali aj tie minimálne pravidlá odmeny za prácu, ale aj aspekty sociálne a tam sú veľké rozdiely v rámci EÚ. A že by sa odstránili tie nejasné koncepcie alebo aspekty z tej smernice, ktorá existuje, smernici, e, teda smernice o vysielaní pracovníkov. A po tretie, treba zabezpečiť, aby takáto smernica, keď sa ňou opäť budeme zaoberať, aby neviedla ku neprimeraným opatreniam v členských štátoch a vypočul som si aj návrh EPP z hľadiska malých a stredných podnikov. Myslím, že toto treba zvážiť. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. za zelených teraz Igor Šoltés. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, za slovo. Samozrejme, najskôr by som rád poďakoval spravodajkyni pani Schaldemose, ktorá vypracovala veľmi dobrú, veľmi dobré stanovisko o vysielaní zamestnancov. Samozrejme je to veľmi dôležitá téma z viacerých eh, hľadisiek. Eh, jeden z nich isté je sociálne hľadisko, hľadisko ochrany vyslaných eh, zamestnancov, pretože príbehy, ktoré počúvame takmer každý deň o osudoch ľudí, ktorí pracujú z druhej krajine, Napríklad v stavebníctve hovorí o krutých osudoch tých, ktorých pracujú až v otrockých podmienkach. No a samozrejme, my sme za to, aby bola vykonaná revízia smernice o vysielaných zamestnancoch, ktorá doteraz príliš veľký manevrovací priestor dáva na zneužívanie legislatívy. Samozrejme, sociálne a pracovné práva musia byť čím viac podobné, alebo musia byť medzi nimi čím menšie rozdiely e, pre vysielaných zamestnancov a zamestnancov, ktorí vykonávajú rovnakú prácu. A preto myslím, že je veľmi dôležité, aké bude záverečné znenie o minimálnej mzde pre všetkých zamestnancov, zamestnancov aj tých vyslaných, a z toho bude jasné, akým spôsobom členské štáty a tiež podniky budú uplatňovať rovnaké pravidlá za spoluprácu v rôznych projektoch. No a ja súhlasím, samozrejme, že treba bojovať proti sociálnemu dumpingu. Otázka je, samozrejme, aký je účel zmien smernice, či už je to e, posilniť pozíciu vysielaných zamestnancov, alebo je to v záujme práve podnikov, aby využívali nižšie ceny za služby, mohli využívať legislatívu. Ja myslím, že je potrebné vo všeobecnom prístupe sa dohodnúť na kľúčových otázkach. No, rád by som ešte dodal to, že súhlasíme so spravodajkyňou v tom, že časové ohraničenie 40 mesiacov je veľmi dlho a tiež myslíme, že 6 mesiacov je e, príslušná, alebo teda vhodné obdobie No a na záver by som rád ešte obmedil, uvedol jednu vec. Bez ohľadu na záverečný výsledok je osobitnú pozornosť venovať, venovať dozoru, no, dozoru nad dodržiavaním tejto smernice a efektívnou implementáciou. To znamená, treba dávať pozor na porušenia, aby to nezostalo len na papieri. Dobre, ďakujem pekne, máme ešte 9 minút a traja rečníci sú prihlásili, takže každý bude mať 3 eh, minúty. Anna Maria Koraca Bill Pasko Larimo a potom Eva Medal. Ďakujem veľmi pekne, Vicky. Ďakujem pekne, Kristel, za vynikajúcu prácu. Ja myslím, že eh, tento návrh treba zamietnúť, pretože problém je dodržiavanie alebo uplatňovanie existujúcej smernice. A nie zmena smernice, takže zmena právneho základu, aby to bola otázka slobody pohybu alebo poskytovania služieb, prehlbenie, lepšenie fungovania vnútorného trhu, aby to bola otázka zamestnanosti, čo je národná kompetencia, to nie len, že pôjde proti celému duchu smernice, ale viac ako 11 parlamentov dal tomu žodú z dobrých dôvodov pretože to úplne nerešpektovali a takto by sa nemala príjmať legislatíva na európskej úrovni. No a prečo? A problémy, na ktoré si upozornil Denis, sú veľmi vážne vo všetkých členských štátoch. Je množstvo európskych občanov, ktorí sú rozčúlení a súvisí to so skutočnosťou, že tie fakty nesedia mu to vysvetliť tak, ako to práve urobil ALDE, pretože zamestnanci sú vysielaní zo všetkých členských štátov, zo všetkých ostatných členských štátov a zámer vysielania zamestnancov nie je sociálny dumping, nie je to oslabiť pozíciu národných zamestnancov nižšími mzdami. Nie, toto nie je vnútorný trh, ktorý my chceme. Toto je efekt, ktorý vyvolal verejnú debatu, to zneužívanie, nedostatočné uplatňovanie, nedostatočné kontroly v členských štátoch. Nie je to poprvýkrát. No a keď v Európe, ak v Európe máme problém, tak je to nedostatočná sloboda poskytovania služieb a nie naopak. A to pripravuje ľudí o pracovné miesta. Takže my musíme byť lídrami, nemôžeme len sledovať populistov. No a chápem, že pre vás v také náročnej predvolebnej kampane, kampani ja chcem vám vyjadriť solidaritu ale neznamená to, že zrazu budete mať pravdu, keď sa mýlite počas predvolebného boja. My musíme bojovať za slobodu pohybu viac ako kedykoľvek predtým. Myšlienka alebo nápad komisie obmedziť tých 24 mesiacov, vy to chcete obmedziť na 6 mesiacov alebo 2 mesiace, to je úplne proti inému nariadeniu, ako povedala Vicky. Takže ja neviem, ak vyriešime ten problém tým, že pôjdeme proti iným nariadeniam, alebo si myslím, že tak vyriešime ten problém, tak eh, skutočne nechápem, ako toto časové obmedzenie by zamestnancom zlepšilo práva. V každom prípade by to vytvorilo právnu neistotu, oslabilo by to vnútorný trh a, a skutočne si myslím, že to nie je správna cesta vpred eh, otázke odmeňovania výplat, Kristel, úplne s tebou súhlasím. To, čo je v tvojom odôvodnení, by som napísala ja sama, že je to návrh komisie na minimálnu mzdu, že to musí byť v súlade s eh, rozhodnutiami Európskeho súdneho dvora a lepšie doplniť nejaké elementy, nejaké proky k existujúcim definíciám, to, čo už máme, bernici namiesto toho, aby sme to menili že Vicky mi už naznačuje, že nemám času, ale ja k tomu mám ešte čo dodať. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Pascal Remo a potom ďalší. Pascal, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Vicky. Skutočnosť, že nemôžem úplne súhlasiť s kolegyňou Koracou Bilta. To ukazuje aj na to, aký je problém s touto náročnou smernicou o vysielaní zamestnancov. Ja musím poukázať na to, že tie hororové príbehy, na ktoré sa tu poukazuje, že to nie sú nejaké rozprávky, ale že to je skutočnosť. A predovšetkým, keď poznáme situáciu v Belgicku, staveniska, nie sú to len rozprávky, ale je to realita a musíme sa snažiť túto situáciu zlepšiť. Je pripustné, aby v mnohých členských štátov vznikal dojem, že vysielanie zamestnancov iní zamestnanci strácajú svoje práva a sú vytlačení z pracovného trhu. To je nepripustné. Samozrejme, môžeme si klásť otázku, ako zlepšiť túto smernicu o vysielaní zamestnancov. A súhlasím s kolegyňou Koracov Bilt, že poprvé je to otázka kontroly musíme to lepšie kontrolovať, musíme dať k dispozícii aj prostriedky na vykonávanie kontrol a my musíme príjmať aj legislatívu na kontrol, to sme urobili aj z smernicou z roku 2014. Väčšina členských štátov to už implementovala. To je prvý krok. Ale druhá vec je, že smernica o vysielaní zamestnancov obsahuje veci, ktoré by sa dali, ktoré treba zlepšiť. A tam súhlasím s pani, s pani Schaldemose, aj keď je krajina dala tomu žlté karty, žltú kartu, že treba pokračovať a som rád, že bola predlžená táto správa. Ja by som ešte pozeral na princíp, že máme e, tú zásadu rovnaká výplata za rovnakú prácu na rovnakom mieste a treba zmeniť, e, zlepšiť smernicu na troch miestach to, obdobie vysielania, tých 24 mesiacov, to sa dá hovoriť, eh, že za proti, 24 mesiacov to nie je len tak eh, vymysl, také, také, také vymyslená. Je to eh, už uvedené v nariadení z roku 2004. A teda musíme to urobiť tak, aby na jednej strane sme stanovili dĺžku trvania a na druhej strane táto dĺžka trvania už bola stanovená. a ešte jeden prístup, o ktorým sa dalo hovoríte, je špecificky sektorálne postupovať. Možno jednotlivých sektorov by sme mohli určiť tie lehoty, možno to nie je optimálne z hľadiska právnej istoty, ale je to jedna z možností. Ďalej, keď hovoríme o podmienkach zamestnávania a pracovných podmienkach, tak je podľa mňa primerané hovoriť o denných dietách a nákladov na ubytovanie a ich preplácanie. A ďalej, uh, sektor dopravy. Ja by som bol rád, keby komisia nielen čakala, ale pripravila, pripravila tie návrhy, ktoré sú uvedené v úvodnom ustanovení 10. A to je to, čo už napísali do Bielej knihy o doprave, a totiž komisia sa vyzýva, aby príjmala opatrenia proti nelegálnym postupom v sektore dopravy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a teraz máme skutočne nabitý program a nechcem, aby sme o tom hovorili tak dlho, aby sme uh, ukrácali ča o čas uh, ďalšie témy. Nechcem, aby sme boli v takom výbore, že ľuďom bude dávať iba jednu minútu. A, no, už dvaja požiadali o čas Eva a Evelyn Gephardt, ale keď dám slovo niekomu inému ešte, tak nebudeme mať čas na ostatné veci. No, o tomto bode sa bude ešte diskutovať o pár týždňov, keď budú predložené pozmujúce návrhy, takže slovo dostane Eva, Evelyn a potom sa poradíme s predsedníctvom. Ďakujem pekne. Vicky, budem hovoriť po bulharsky, čo eh, najstručnejšie. Ďakujem veľmi pekne eh, spravodajkyni za jej prácu. Ja by som rada upozornila na pár aspektov. Poprvé, lehoty, po ktorej legislatíva príjmajúcej krajiny za 4 na 6 mesiacov tu bude zásadná zmena. Zavedenie maximálneho, maximálneho dĺžky na 24 mesiace dobrý kompromis obmedzí to nekalú konkurenciu a ochrani to zamestnancov. Ja by som chcela požiadať spravodajkyňu, aby vysvetlila, prečo navrhuje vymazanie úvodného ustanovenia 10, keďže zmeny, ktoré sa navrhujú, alebo ktoré navrhuje komisia, tieto problémy nechávajú nevyriešené. Je tu ďalší problém týkajúci sa určenia aplikovateľného práva, hlavne voči tým, ktorí sa zapájajú do medzinárodných dopravných eh, operácií. My musíme zohľadniť špecifika tejto práce. Ďalej úvodné ustanovenie 12, ktoré sa týka určenia výšky eh, výplaty, čo má vplyv na slobodu poskytovania služieb, hlavne to, že národné pravidlá by mali zohľadniť potreby zamestnancov. Nemalo by to ovplyvniť cezhraničné poskytovanie služieb. A tiež elementy odmeňovania pre týchto zamestnancov treba objasniť, pretože možno tu budú problémy. A ešte posledná, posledný aspekt, na ktorý chcem upozorniť, je určenie toho, Aká výplata, čo zahrania, čo umožňuje, aby bola určená výplata v súlade s národnými pravidlami, čo by mohlo mať eh, nepriaznivý efekt. A rovnako existujú národné právne akty na rôznych úrovniach legislatívne, nelegislatívne rozhodnutia súdov. No a ten návrh nekorešponduje s rozsudkami Európskeho súdneho dvora, ktoré si žiadajú, aby pravidlá boli transparentné a záväzné. Nemôžu závisieť od vôle zamestnancov Tie pravidla musia byť transparentné e, a jednoduché. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Selimoviče, hovorím v mene Alde, boli vaše vlastné vyjadrenia a ja teraz musím dať slovo Dite Charanzovej, aby sa vyjadrila v mene skupiny Alde. Dita, nech sa páči, a ďakujem veľmi pekne. Takže poprvé, e, navrhovaná revízia komisie bola otázna už od samotného začiatku ja zopakujem to, čo povedala Anna Maria o žltej karte a ja ľutujem, že toto stanovisko nezlepšuje situáciu, len to podporuje princípy, ktoré sú pačne základným princípom poskytovania služieb v Európe. Takže základná báza, prečo, zá, právna báza, prečo to, právny základ, prečo chceme eh, zmeniť eh, výbor ENKO, my by sme mali sa držať eh, naše tvrdenie, tu nevidím žiadne odvodenie, je to vaše um, krátke tvrdenie a naša skupina bude proti tomu. Ja predložím pozmeňujúce návrhy, ktoré zlepšujú e, fungovanie vnútorného trhu a nezastavujú ho. A ja, ja znepokojuje to, že všetkých sa to týka, tento návrh týka všetkých sektorov a ja len nadvežím na to, čo bolo podvedené od, od doprave. E, čo sa týka výplaty, za rovnakú prácu. To je tiež problém, nedostatočná transparentnosť. Čo sa týka obmedzenia vysielania na 6 mesiacov, problém je, že orgány musia mať možnosť identifikovať, či vysielanie je reálne, takže nie je to o tom, či sa platí viac alebo menej právne, je to dôležité, že právne sa musí dodržiavať systém, ktorý takmer nepoznáme. Ide hlavne o malé a stredné podniky, ktoré nemajú možnosť najímať si armádu, advokátov a účtovníkov. Ja by som bola radšej, aby sme stanovili časový limit v článku 4 príslušnej smernice, čo umožní orgánov identifikovať eh, skutočné vysielanie. Ja by som mohla ešte pokračovať ale uvedomujem si časové obmedzenie, takže zbytok bude v ča- pozmeňujúcich návrhoch. Evelyn Gepard, ďakujem pekne, predsednička. Myslím, že jeden z problémov vnútorného trhu je, že nemáme žiadne spoločné sociálne a pracovné práva a preto rozdiely medzi členskými štátmi sú veľmi veľké a to spôsobuje to problémy. No a preto je dobré a dôležité, eh, že sa zaoberáme témou vysielania zamestnancov, s tým zaoberáme detálne aj s ohľadom na to, aké sú práva ľudí, ktorí pracujú. A ide tu poprvé o ochranu zamestnancov v štátoch, do ktorých sú vysielaní, tak ako to povedal pán Arimo. Nie sú to len nejaké rozprávky, ktoré sa rozprávajú a je nepripustné, aby boli rušené miesta v ktorých členských štátoch, ale samozrejme chceme podporovať slobodu pohybu zamestnancov ale nemôže to spôsobovať sociálny dumping, potom musíme žiadať, aby vysielaní zamestnanci mali rovnaké práva ako zamestnanci a pracovníci v štáte, v ktorom vykonávajú prácu. O to tu ide, treba zaistiť, aby aj títo zamestnanci boli bráni vážne, aby boli chránení pred zneužívaním a pred sociálnym dumpingom. Ja preto vítam to, čo predložila, povedala pani Šaldemóze. Ďakujem pekne. Slovo dostane ešte pani Šaldemóze na záver, no a potom predsedníctvo dostane Anna Maria Koráca Bilta, pretože na prvú minútu sa musím vzdialiť. Kristel Šaldemóze, nech sa páči. Også tak til Elias, mange kommentarer. Det er helt... Ďakujem veľmi pekne za všetky vaše komentáre. Je úplne jasné, že toto je veľmi dôležitá téma ale je to tiež citlivá téma. Je tu množstvo záujmov, ako sa s tým vyrovnávame a ja nebudem zachádzať na detálov všetkých eh, pripomienok a návrhov. Len pár k tomu. Poprvé, mňa znepokojuje vo všeobecnosti, keď eh, robíme výnimky pre malé a stredné podniky. Sú väčšina podnikov, ktoré máme na vnútornom trhu, a keď im dáme výnimku pravidla, tak to je to isté, ako keby ne, neexistovali žiadne pravidlá. Takže musíme byť opatrní. A ďalej viacerí navrhovali, aby sektor dopravy bol vyňatý, alebo aby sme mali špecifickú legislatívu podľa sektorov. No a dôvod, prečo som si sa rozhodla vy, vymazať vodné ustanovenie 10 je, že tieto pravidlá o vysielaných zamestnancoch by sa mali týkať tiež dopravného sektoru, tak aby všetci zamestnanci mali rovnaké právo na ochranu. A to je v každom prípade dôležité, dôležité pre mňa. No a niektorí hovoria, že by mali rady 2 mesiace, niektorí 24 mesiace. 24 mesiacov sa navrhla 6 mesiacov, samozrejme dá sa o tom ešte diskutovať. Dúfam, či má ďalšie pre teda vlastnosti, tak aby sme aby sa nám podarilo vypracovať stanovisko, pretože bolo by zlé, ak by žiadali komisiu, aby nepredložila návrh, alebo by sme nedokázali predstaviť stanovisko, my sme výbor INKO a musíme predložiť stanovisko. Ja som optimistická a uvidíme, sa nám podarí všetky pozmeňujúce návrhy eh, chváliť. Budeme o tom ešte v nachádzajúcich týždňoch diskutovať. Uh, ďakujem veľmi pekne, ďakujem spravodajkyni za túto dobrú debatu. Lehota pre pozmeňovacie návrhy je 22. marec, 12. hodina. Ďakujem veľmi pekne. A teraz prejdeme k správe Nikoli Danty o spolupracujúcej ekonomike, posúdenie pozmeňujúcich návrhov. Nikola, máš slovo. Grazie. Ďakujem. Ďakujem, Anna Maria. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom za pozmenujúce návrhy, ktoré poslali. Bolo ich 366. To ukazuje, že sa v tejto problematike venovala veľká pozornosť v parlamente aj v tomto výbore. Ďakujem aj tým výborom, ktoré prispeli apely, napríklad e, výbor pre problematiku žien, ale aj iné budú využívať pravidlo 54, ako napríklad doprava, e, zamestnanosť, cestovný ruch. Pozmeňujúce návrhy ukazujú, že chápeme možný prínos e, spolupracujúcej ekonomiky pre ekonomiku aj pre spotrebiteľov. Ale sú to aj časti, ktoré vyvolávajú obavy. A je to jav, ktorý rastie, e, naberá na rozmere. A treba to brať vážne, pretože e, e, nie je dobre, ak by došlo k narušeniu v týchto oblastiach. Jednoducho znamená to, že musíme vykonať určité právne nejasnosti aj v členských štátoch. Ide o to totiž, že na európskej úrovni chýba spoločná európska legislatíva a preto tu máme takúto roztríštenosť, rozdrobenosť medzi členské štáty a vidíme, to, keď sa zaoberáme touto témou a znamená to, že musíme prekonať túto roztrieštenosť aj tam, kde je to bolestivé, lebo sme povedali, že chceme spoločný európsky rámec aj harmonizovaný so zásadnými nejakými zásadami, aj špeciálnymi aspektmi. Možno, že budem potrebovať aj osobitné odvetvové predpisy a mali, dostal som rôzne pozmenujúce návrhy z rôznych politických skupín, a ktoré smerovali, povedzme, aj k správnemu uplatňovaniu už existujúcej európskej legislatívy, ako je napríklad smernica o službách. A zdôrazňuje sa potreba aj toho, aby sa riešili porušenia predpisov tam, kde k tomu dochádza je dôležité nájsť tú správnu rovnováhu medzi európskou úrovňou a musíme prekonať túto roztrieštenosť a ako aj lokálnou situáciou, miestnou situáciou. A i tu som dostal v tomto duchu veľké množstvo pozmenujúcich návrhov. Musíme súčasne riešiť európsky jav a zachovať zásadu e, subsidiarity. Kľúčová kľúčovou vecou je aj rozlišovanie medzi profesionálmi a neprofesionálmi spolupracujúcej ekonomike. Je dôležité, aby sme vedeli správne e, zadefinovať, kto je pracujúci profesionál a kto pracuje neprofesionálne. Aby sme mohli určiť, kto spadá do ktorej kategórie. A to je niečo, kde si myslím, že dospejeme k výsledku až na základe kompromisov. Ale komisia aj členské štáty sa musia snažiť, aby lepšie vymedzili tento základný rozdiel. Moja správa aj pozmenujúce návrhy ukazujú, že musíme sa uchopiť tejto možnosti, ktorú poskytuje E, zmena vymedzenia profesionálov a neprofesionálov. A mali sme to využiť aj na to, aby sme určili, o ktoré sektory ide, pretože kolaboratívna ekonomika sa obnovuje a môže to viesť aj k obnove tradičnej ekonomiky. A e, môže to mať vplyv aj na vzťah e, s verejnými orgánmi zo štátnou správou v mnohých členských štátoch a hospodárskymi kruhmi. Ďalšia vec je zabezpečenie čo najväčšieho možného stupňa ochrany spotrebiteľov, či vo vzťahu medzi rovesníkmi alebo vo vzťahu medzi podnikmi alebo B2C a podobne. Ďalej je tu otázka zodpovednosti platformy. Ja viem, že musím končiť, ale je to program, ktorý trvá veľmi dlho a ak mám len 20 minút, tak asi by bolo dobré, keby ste mi dali viac času, dve minútky a zvládnem to, aby sme to nenaťahovali. Potom tu boli rozdiely pri ručení platformiem. Myslíme si, že je veľmi dôležité, aby samoregulácia platformiem bola umožnená, ale to nemôže stačiť, a chceme mať vyvážený systém ručenia. Mám tu napríklad na mysli aj algoritmy, ktoré sú veľmi dôležité, aby sa zabránilo zneužívaniu. Téma súťaže Kolaboratívna ekonomika je naozaj téma, ktorá dostáva zaslúženú pozornosť a myslím si, že urobíme ďalší pokrok, keď spracujeme kompromisy. Potom sa tu hovorí aj o otázke tém, aké e, e, veľa E, sa to hovorí o otázke daní, pardon. Aké povinnosti, daňové povinnosti majú platformy, aktéry kolabo, e, kolaboratívnej ekonomiky, spolupracujúcej ekonomiky a podobne. A tu musí existovať tiež jasné vymedzenie, jasná situácia, pokiaľ ide o otázku daní. Potom je tu e, ďalšia téma a to sú práva pracovníkov aj tam som dostal veľa pozmenujúcich návrhov a bol som v úzkom kontakte s výborom pre zamestnanosť, odtiaľ prišli mnohé dôležité návrhy. Takže by sme chceli prisputovať k tejto tematike holisticky, pragmaticky, neideologicky. tie nové formy odborovej organizácie a tak ďalej, to všetko už vyvoláva záujem víry vodu, pretože prichádzajú na svet nové formy spolupráce medzi sociálnymi aktérmi Takže chcem povedať, že mali by sme tu zabrániť, povedzme, styk, nejakému zasahovaniu sociálneho dumpingu, mali by sme, zabra- mali sme vytvoriť slušné podmienky aj pre tých, ktorí pracujú v nových, aj v tradičných odvetviach. Som pripravení prijať ďalšie pripomienky a ja dúfam, že sa nám podarí vytvoriť silné stanovisko. A musíme taktiež vydať aj nový signál, impuls pre e, túto tému. Je to naozaj veľmi dôležitá téma, ktorá má dopad na občanov. Veľa sa v tomto deje ale ja sa tu ako spravodajkynia za EPP teraz obmedzím a chcem dať aj čas ostatným kolegom jednu minútu. Každý má len minútu. Chcem povedať, že súhlasím s týmto návrhom správy. Aj som s vami od začiatku veľmi rada s vami spolupracovala, bolo to veľmi, e, veľmi konštruktívne a teraz musíme na európskej úrovni posunúť cezhraničný aspekt, aby sme umožnili hospodárskym subjektom v tejto zdieľanej ekonomike, aby rásli v EÚ bez toho, aby zasahovali do, sme do vnútroštátnych kompetencií, ako je napríklad trh práce a daňové otázky. A môj záver je taký, že by sme tu nemali regulovať na európskej úrovni, mali by sme mať spoločné zásady, vysvetlenia, vymedzenia, výmenu osvedčených postupov. Jednoducho mali by sme mať pozitívny tón a nemali by sme hovoriť o tom, že je to hrozba a stred s tradičnou ekonomikou. Naopak, mali by sme zdôrazňovať tie možnosti, prínosy, ak to členské štáty správia správne a nedovolia platformám vytlačiť iné firmy e, len preto, že nedodržiavajú rovnaké podmienky. To nie je úmyslom hospodárskych subjektov vzdielanej ekonomike. Takže je dôležité, aby sme mali právnu istotu, aby členské štáty rozlišovali medzi P2P, B2C, B2B a podobne, všetko, čo sa tu spomenulo aby sme riešili problém zodpovednosti pri online platformách. Máme sa zameriať na vykonávanie, presadzovanie, aký uplatňovať smernicu o službách a ďalšie dôležité smernice a prvky vnútorného trhu, ktoré už existujú. A mali by sme urýchliť aj to zrychlené konanie pre porušenie, a máme chápať, že digitalizácia ide rýchlejšie ako politika a preto sme my napomáhači a sprostredkovateľia a nie regulátory. Musíme posilniť dôveru týmto systémom rankingovania, opakovania, to, ktoré majú firmy zdieľanej ekonomiky a súčasne by sme mali poukázať aj na tie firmy, ktoré sa správajú ako v džungli. A posledná vec, ktorú chcem povedať v právnej istote je, že návrh mať určité limity, hranice Prahy je dobrá, dobrý prístup k vymedzeniu hospodárskych subjektov v vzdielanej ekonomike a spolupracujúca ekonomika je veľkým prínosom pre udržateľné. Obehová ekonomika, zdieľaná ekonomika, kračuje ruka v ruke, to je dobrý základ pre kompromisy a teším sa na stretnutie tieňových a teraz už nebudem hovoriť ako predstaviteľ EPP, ale ako predsedajúca rokovania a dám slovo Diteš Charanzovej za ALDE. Ďakujem veľmi pekne a ja sa chcem poďakovať spravodajcovi. Všetky pozmenujúce návrhy ukazujú, že musíme zdôrazňovať pozitívny dopad spolupracujúcej ekonomiky z pracovných príležitostí, práce na čiastočný úvezok seniorov, zdravotne postihnutých a znamená to aj posilnenie postavenia spotrebiteľa. To sa myslím aj zdôrazňuje v záverečnej správe. Rada budem hovoriť o terminológie collaborative shared economic eh, intermediaries a tak ďalej, ale dúfam, že veľa času tomu nebudeme musieť venovať. Zamerajme sa skôr na to, aby sme odstránili prekážky a vytvorili prostredie priaznivé pre podnikanie. Moja skupina sa obáva toho, že to nie je jasné, že je tu chýba určitá jasnosť, jednoznačnosť a uplatňovanie pravidiel a vidíme, že sa nerieši otázka fragmentácie trhu, ktorá vzniká v dôsledku ochranárskeho opatrení niektorých členských štátov. Pokiaľ ide úroveň EÚ, my sme za spoločný európsky rámec, ktorý je proporcionálny a pružný. Musí to byť všeobecný rámec, ale musíme dať aj priestor pre samoreguláciu jednoduché, ale členské štáty už nesmú ďalej e, prehliadať pravidlá, ktoré sú v smernici o službách. Pokiaľ ide o zmocnenie, posilnenie postavenia spotrebiteľov, musíme chápať e, e, zvyšenú potrebu a dopad posúdení a prehodnocovaní. To je veľmi dôležité v oblasti ochrany spotrebiteľa. Pokiaľ ide o Prahy medzi rovesníkmi a profesionálmi, tak to je len taká predstava. Tam nemôže byť riešenie jedna veľkosť pre všetkých. A potom, pani predsednička, musíme zobrať do úvahy aj úlohu platformiem a smernicu o obchode, tú smernicu nemáme prečo spochybňovať a moja skupina nepodporí žiadne na, e, pokusy o jej spochybnenie. Teším sa na našu ďalšiu spoluprácu. Ďakujem, Dita. A teraz Denis, teraz budeš hovoriť za GUE. Dobre, takže teraz Igor Šoltes, nech sa páči, za zelených. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja by som si najskôr želal ešte chcem sa poďakovať spravodajcovi. Spr- zoberme si túto spolupracujúcu ekonomiku a to je jav, ktorý e, predstavuje stále väčšiu výzvu aj z právneho pohľadu, ako aj z ekonomického pohľadu. A je tu aj tá otázka hospodárskej súťaže, ktorú treba riešiť Naša úloha má mať pozitívny dopad na zamestnanosť a čistnú hospodárskú súťaž. Právna istota, ochrana spotrebiteľa, to sú všetko prvky, bez ktorých spolupracujúca ekonomika aj legislatíva nebude fungovať. Zelení tiež prišli s pozmenujúcimi návrhmi. Chcem zdôrazniť tie, ktoré sa zaoberajú práve rovnosťou z hľadiska zamestnania, to hovorím o rovnosti rodového charakteru. A samozrejme, antidiskriminačná legislatíva musí byť v tomto kontexte taktiež dodržiavaná vrátanie pracovného práva. Aj pracovné právo pri zamestnávaní je potrebné dodržiavať. Musíme zohľadňovať aj vzťahy medzi uh, E, tak povediať, s bezpečným zamestnaním a neistým zamestnaním. E, spolupracujúca ekonomika je menej bezpečná z hľadiska bezpečnosti zamestnania, ale máme nový systém e, pružného zamestnania pre tých, ktorí vstupujú na trh práce. Patria sem tzv. marginalizované skupiny, migranti, zamestnanci na krátkodobý úvezok a spolupracujúca ekonomika má svoje rizika, aj svoje nebezpečenstva. Tomu treba venovať pozornosť, najmä keď hovoríme o tzv. nových vzťahoch, nových platformách, na ktorom, ktorých sa zúčastňujú noví aktéry. S ďalším vývojom výpočtovej techniky môžeme očakávať aj nový vývoj v spolupracujúcej ekonomike a preto legislatíva musí predvídať to, ako tieto technológie sa budú rozvíjať. Musíme nechať dostatočný priestor aj pre členské štáty, aby sa mohli zaoberať otázkou pracovného práva a konkurencieschopnosti. Ďakujem, Igor. A teraz dávam slovo Markovi Zulovi za e FDD. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. A ja chcem zablahoželať pra- e, spravodajcovi za odvedenú prácu, naozaj je to dobrá práca. Keď hovoríme o spolupracujúcej ekonomike, tak si myslím, že nesmieme sa nechať zlákať pokušením zjednodušovania a tváriť sa, že ide len o konflikt medzi konzervatívcami a inovátormi na druhej strane to vôbec nie je otázka toho, že by sme si mali vybrať jedno na úkor druhého. Musíte najprv jeho pochopiť a potom ho môžete regulovať. Zásada má byť taká, aby sme zachovali pravidlá, ktoré chránia spoločenstvo a zbaviť sa pravidiel, ktoré vytvárajú privilegia, výsady. A nemali by sme dovoliť, aby nové ekonomické modely spolupracujúcej mod- ekonomiky umožnili ľuďom, ktorí ponúkajú služby, sa zbaviť povinnosti platiť dane. Musíme uvažovať aj o bezpečnosti e, spotrebiteľa, ale aj zamestnanca, pracovníka. Pravidlá majú vždy jasne hovoriť, kto je za čo zodpovedný, aké sú e, limity zasahovania. A keď zadefinujeme takýto rámec, potom sa môžeme zaoberať novými formami podnikania, pre ktoré potrebujeme nové pravidla. Podľa nás najlepšia voľba nie je jednotný prístup ku všetkému, pretože v makrosystéme spolupracujúcej ekonomiky nachádzame veľmi rozmanité situácie a každá z týchto situácií sa musí analyzovať a musí mať riešenia, ktoré sú e, vhodné pre fungovanie, jej fungovanie na miestnej úrovni. Takže veľmi často rozsah ponúkanej služby je, má lokálny rozmer. Je to niečo, čo znamená, že potrebujete konať na lokálnej úrovni, na miestnej úrovni a miestne orgány musia mať dostatočnú pružnosť na to, aby mohli povzbudzovať naozaj nové verzie ekonomiky. A to potom vedie k tej otázke limitov Prahov príjmu ktoré musia byť také, aby vytvárali práve tento miestny rozmer, o ktorom hovoríme. Nemali by sme premeškať túto šancu aby, e, a nevydať sa na novú cestu. My môžeme pozbudzovať iniciatívy, môžeme dať zelenú, regulačnému rámcu, ktorý vymedzí to, čo nie je dobre definovanou súčasťou hospodárstva. A momentálne, ale v budúcnosti to bude určite veľmi plodná časť. Ďakujem. Ja som tieňová za ECR, prepáčte, že som tu znova. Ďakujem Nikola za prácu, ktorú si teraz odviedol a ďakujem aj kolegom za mnohé pozmenujúce návrhy ja som sa pokúšala prísť s takými návrhmi, ktoré odrážajú pozitívne veci vyplývajúce z kolaboratívnej ekonomiky. E, zamerala som sa najmä na príležitosti a na to, aby sme zdôraznili potrebu transparentnosti a to, že takto dávame spotrebiteľom transparentnosť a že digitálne operácie môžu zvýšiť zodpovednosť a transparentnosť a zlepšiť situáciu napríklad v oblasti platenia daní, dodržiavania daňových predpisov a stimulovať prechod k digitalizácii aby tento sektor bol v súlade. Naozaj je veľmi zaujímavé vidieť, ako sa digitalizácia rozvíja v Indii, najmä preto, aby sa posilnilo práve dodržiavanie legislatívy. Ja nie som presvedčená pozmenujúcim návrhom 101 pána Danteho, kde sa žiada viac regulácie tohto sektora. Ja si myslím, že veľká časť tohto odvetvia je už naozaj silno regulovaná. Mali sme teraz právnu úpravu o údajoch, máme e, jasne stanovené zodpovednosti pri zod, e, ručení platformiem a máme aj výhody z digitalizácie pri zdaňovaní. A ak chceme mať digitalizáciu, ktorá v Európe postupuje vpred, tak nemôžeme ich zaťažiť červenou páskou. EPP má zaujímavé pozmeňujúce návrhy o sociálnom začleňovaní pre marginalizované oblasti, ako sú mikrokomunity, mladí ľudia, ženy, a tak ďalej a tak ďalej. Na to nesmieme zabúdať. Som presvedčená, že náš výbor sa musí postarať o to, aby existujúca legislatíva zodpovedala svojmu účelu. A myslím si, že mnoho sa dá robiť s tým, čo už máme, ale musíme dodržiavať zásadu lepšej právnej úpravy. Ďalej sa tu niektoré oblasti, kde ALDE žiada veľmi harmonizovaný prístup. 79 napríklad. Myslím, že zatiaľ, čo chceme harmonizovať, treba zaistiť, aby to bolo spôsobom, ktorý podporí tiež diverzitu, takže treba nájsť rovnováhu. Mňa znepokojujú pozmeňujúce návrhy, ktoré by potenciálne zmenili smernicu o elektronickom obchode. Treba byť veľmi opatrný v tomto, pretože bez obmedzeného režimu ručenia záruk a zodpovednosti by platformy neexistovali, čo sa týka limitných hodnôt. Mne sa páči tá koncepcia, ale treba byť opatrný opäť, aby boli dostatočne flexibilné. No a preto Alde a ja sme spolu podpísali sa návrh 159 a žiadame komisiu, aby sa zaoberala limitmi, čo sa týka algoritmov. Sú tu isté výzvy, niektorých častí parlamentu, aby sme žiadali od spoločnosti, aby zverejnili algoritmy. Ja vnímam algoritmy ako súčasť IP. Ja sama som matematička a matematické práva duševného vlastníctva sú kľúčom na úspech internetu a to nemôžeme hovoriť, pretože by to bolo, že by to nebolo také kreatívne ako iné oblasti inovácií, takže sú to práva duševného vlastníctva, musíme byť opatrní v tom, koľko si nutíme ľudia zverejníte a, a samozrejme transparentnosť a zaujíma, ale musíme podporiť aj investície. No a čo sa týka profesionálnych amatérských služieb, nemôžeme uh, niekto, ešte tie dve definície vo Francúzsku sa robí definícia vzdielania auta, carpoolingu, aj rozlišovanie, takže myslím, že my sme mali pri ľudí, aby sa podelili o najlepšie postupy a praxe. Ďakujem pekne. Nikola? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne všetkým tieňovým spravodajcom za ich príspevok. už som hovoril teda o tom dosť obsiahlo, ale myslím, že na budúcich zasadnutiach, napríklad na stretnutí tieňových predstaviteľov v Štrasburgu na budúci týždeň sa budeme môcť venovať aj ďalším detailom. Chcem ale povedať jednu takú všeobecnú otázku. Hlavne sústrediť sa na niektoré tie ťaž, ťažiskové body. To samozrejme súvisí aj s e, rastom európskej ekonomiky v nastávajúcich rokoch. Chceme vyslať pozitívny signál. E, pre mňa toto je pozitívny signál v tejto obsiahnutej tejto správe. Ale samozrejme, treba hovoriť aj o ťažkostiach, ale teším sa na tie budúce zasadnutia. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je, teda ďalší bod na programe je Fungovanie franchisingu v sektore malo obchodu. Spravodajcom je Denis De Jong. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Budem stručný, pretože musíme hľadiť aj na čas. A keď som si pozrel pozmeňujúce návrhy, väčšina z nich e, sú e, v podstate buď vylepšenia alebo určité technické odborné zmeny. Takže chcem v podstate vyjadriť podporu pozmeňujúcim návrhom. Napríklad zo strany ECR, kolega Dalton, tam prišiel s niektorými pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré e, viedli k tomu, že som sa ujal napísať túto správu, ale myslím, že niekde tam, práve v týchto bodoch, bude ťažké dospieť ku kompromisom. Chcem ale uistiť kolegov, že sa budeme snažiť pracovať tak, aby sme to stihli e, buď schváliť, alebo dosiahnuť kompromis. Ďakujem. Pán Stejovský, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. A ďakujem aj za krásne e, vyslovenie mojho mena, hovorí pán Zdechovský. Budem hovoriť v mene pána kolegu Pospíšila, ktorý nemohol byť prítomný, takže prepač, Denis, potom si to nevyruš, prosím, nevybavíš so mnou, ale s kolegou Pospíšilom. Osobne pokladám za harmonizáciu práva v oblasti franchisingu na Európskej únii. Proste je to vec, ktorá je nutná a opodstatnená. Nepokladám za nutnú a opodstatnenú túto harmonizáciu a zároveň si myslím, že je to model podnikania, ktorý si zaslúži podporu. Zdôrazňujem, že zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami franchisingu vzniká dobrovoľne a že ide o obchodníkov, profesionálnou a títo ako takí by mali mať zmluvnú voľnosť, aby si dojednali konkrétne podmienky. Verím, že v tomto ohľade nie je potrebné e, vytvárať nejakú novú byrokratickú inštitúciu, a na podporu tohto modelu podnikania sa dá využiť existujúca sieť podnikateľov, ktorá hm, funguje v členských štátoch. Pokiaľ je o návrh pána poslanca De Jongla, tak eh, k tomuto eh, prekladám 10 pozmeňujúcich návrhov. Niektoré spolu s kolegami, ako s pánom Švábom napríklad, a niektoré s pánom Sulíkom, s ktorým navrhujeme predovšetkým poprvé spresnenie formulácie bodov A a B tak, aby lepšie vyznela podstata fungovania franchisingu, za druhé upravenie formulácie o nedostatku zdrojov na strane nadobudateľov, strana 3. Neplatí to, čiže nadobudateľ vždy musí mať menej zdrojov než poskytovateľ. Po tretie, zmena bodu 4 tak, aby komisia namiesto zriadovania, združovania eh, nadbudateľov podporovala skôr dialog medzi jednotlivými zúčastnenými subjektami. Po štvrté, úprava bodu 5 smerom k využitia existujúcich kontaktných miest v spolupráci s komisiou, aby nemusela vznikať, nemuseli vznikať nové oddelenia a inštitúcie. Po piaté, skrátenie a upresnenie bodu 7 o Európskom kódexe etiky franchisingu. Po šieste, za dôležité pokladám taktiež e, návrh 92 k bodu 10, ktorým spolu s pánom poslancom Sulíkom navrhujeme dobrovoľný mechanizmus predkladania sťažností nadobudateľov z kontaktných miest členských štátov na komisiu a toto by mohlo prispieť k vypracovaniu užitačného demonstratívneho informatívneho zoznamu nekalých praktík. Po siedme, v neposlednom rade s kolegami Švábom a Solíkom navrhujeme zmenu bodu 11 tak, aby bol vyňatý požiadavok eh, hľadne franchisingovej zmluvy na menej 15 dní pred ľudí pretože ide o spoluprácu dobrovoľnú a harmonogram prejednávania vrátanie podpisu zmluvy to by malo byť vecou zúčastnených subjektov. Chceme taktiež, aby sa odstránilo zo správy to, čo sa spomína ohľadne 5 dní po ukončení platnosti zmluvy. Zároveň podporujem pozmeňujúci návrh kolegu poslanca Sulika číslo 35 a 38 k bodu 1 a 43, bodu, bodu 48 2, kde zdôrazňuje dobrovoľnosť záväzkov z súčasnej strán a taktiež návrhu 70 bodu 6, kde poslanec Sulík hodne upozorňuje na nebezpečie prenesenia ďalšej administratívnej záťaže na podnikateľov. Ďakujem. Nech sa páči, pán Mark Tarabela. Ďakujem. Chcem želať pánu Dangovi k vynikajúcej práci poskytol nám tu zoznam dôležitých aspektov franchisingu. A myslím, že by sme mohli dospieť ku konsenzu ohľadne týchto bodov, ale ja tu mám 5 priorít, na ktoré chcem poukázať. Poprvé, potreba vytvoriť pravidlá a zásady, ktoré budú garantovať vyváženosť záväzkov a povinností, pretože eh, ten, kto nadobúda franchising, je vlastne eh, často v tej slabšej pozícii. Ďalej, aspekt eh, spolupráce musí byť spravodlivejší pretože e, často je tam nedostatok e, prostriedkov tým problémom. Po štvrté, keď sa berú do úvahy ďalšie aspekty, e, kde sa jedna strana vylúči. Po piaté, využívanie dát, pokiaľ ide i o nejaký sprostredkovateľ, ktorí zhromažďujú dáta napríklad tu by som uvítal kompromisné riešenie, že by sa vychádzalo z tých eh, pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené. Ocenili by sme teda lepšie vyvážený a taký zrateľnejší text. Aj keď eh, samozrejme môžem povedať, že práca pána Dejonga v tomto zmysle je veľmi kvalitná. Ďalším rečníkom je pán Richard Sulik, nie je prítomný. Budete hovoriť niekto za pána Sulika? No, k tomuto sa ešte o chvíľku vrátim. Ďalším rečníkom za Alde, pán Samovič. Salimovič. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Rád by som vám poďakoval eh, kolegom za výbornú prácu na tomto návrhu stanoviska. Myslím, že už na začiatku bolo, bol ten materiál dobre vyvážený a týka sa teda jednak nadobudateľov aj tej druhej strany. myslím, že môžeme dospieť ku dobrým kompromisom. Ku kompromisom sa ešte môžeme vrátiť ale chcem povedať aj to, že mnohé e, z tých pozmeňujúcich návrhov poukazujú na to, že tu ide o dohodu. Franchising je taký osobitný typ zmluvy, ktorý umožňuje nadobudateľovi etablovať sa bez toho, aby potreboval veľa investovať. A okrem toho, tie pozmeňujúce návrhy, ktoré sú tu uvedené, poukazujú na to, e, že franchising môže byť veľkým posilnením fungovania na trhu Napríklad to môže vytvárať aj e, rast a viac pracovných príležitostí. Po tretie, e, myslím, že by bolo celkom no, dobré, aby e, prítomnosť franchisingu alebo franchisingových podnikov bola v Európe vyššia a toto by mohlo byť veľmi <clears throat> nápomocné riešiť aj rôzne výzvy. Po tretie, chcem podporiť aj kroky, ktoré povedú k zlepšeniu situácie v frančízovom podnikaní a taktiež pôjde aj o odstraňovanie nekalých praktík, na ktoré poukázal kolega Kalas napríklad. Ako som už povedal aj predtým, je tu mnoho toho spoločného, čo môžeme cestou kompromisov dosiahnuť a môže to získať podporu mnohých z nás. A teším sa na tieto kompromisy. Ďakujem. Igor Šoltes za zelených, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Samozrejme, chcem v prvom rade poďakovať pánovi De Jongovi za tento text a správu, ktorú vypracoval. A myslím si, že toto je ozaj dobrá základňa, dobrý základ, z ktorého môžeme vychádzať a zaoberá sa všetkými tými základnými aspektami franchisingu v danom sektore. A okrem toho aj tak e, som sa rozhodol prísť s nejakými pozmeňujúcimi návrhmi. Zdôraznil som skutočnosť, že by bolo dôležité zamyslieť sa aj na regulatívny aspekt na úrovni EÚ, pokiaľ ide o e, maloobchodný sektor, pretože e, legislatíva sa v jednotlivých členských štátoch líši a ide o to, aby sme zamedzili nekalým obchodným praktikám v tejto oblasti. Preto musíme nájsť vhodný regulačný rámec, aby sa tento jav obmedzil. A môže to samozrejme potom viesť k zlepšeniu. Pokiaľ ide o franchising, tak sa tam niekedy nevyskytuje dostatok informácií a preto sme navrhli, aby sa vytvorila určitá platforma, ktorá bude obsahovať tie najdôležitejšie informácie. Toto by pomohlo nadobúdateľom aj tej druhej strane, aby dokázali plniť svoje povinnosti transparentným spôsobom. spôsobom. A hovoríme tu samozrejme o zmluvnom vzťahu dvoch strán v súkromnej sfére. Ale musíme zabezpečiť spravodlivú a korektnú hospodárskú súťaž a že pravidla hospodárskej súťaže a zákony, ktoré sa toho týkajú, sa budú náležite rešpektovať. V niektorých aspektoch toto obmedzuje hospodárskú súťaž a dokonca ju podkopáva, preto musíme o týchto veciach hovoriť. Musíme hovoriť o legislatívnom rámci, a myslím, že týmto by sa mohla skvalitniť hospodárska súťaž a mohla, mohol by nastoliť, mohla by nastoliť poriadok takáto úprava. Ďakujem. Ďakujem pekne. Vidím, že niekto sa hlási. A, o, pán Dalton. Určite pán Sulik sa ospravedlňuje za eh, neprítomnosť, ale ja by som eh, poukázal niektoré body, ktoré, s ktorými prichádzam ja sám a nadviažem na Denisové vyjadrenie. Najprv e, pán e, Sulik taktiež chce poďakovať pánovi Dejangovi a ďalším kolegom za veľmi podnetné návrhy, ale hlavné obavy e, vidí v tom, a to je vlastne jeho pozmeňujúci návrh 38, že ide o franchising, je teda e, slobodným e, zmluvným vzťahom a vzhľadom na to, že definícia franchisingu nie je celkom jasná, tak preto e, je tu napríklad e, podľa neho možnosť kombinovať pozmeňujúce návrhy 23, 19, potom obavia aj ku pozmeňujúcemu návrhu 50, kde tam vidí určité riziko, pokiaľ ide o korektnú hospodárskú súťaž. Ďalej, pokiaľ ide o 73, kde by EÚ nemala byť nemá, má on pocit, kolega, že by EU nemala určovať, že ktorý, e, ktorá zo zúčastnených strán by mala poskytovať e, alebo, e, alebo mala mať to rozhodné slovo. Myslí si, že toto je príliš tvrdé riešenie, riešenie z hľadiska intervencie úradov, ale písomne zašle e, svoje vyjadrenia sám priamo spravodajcovi, pán Solik. A teraz niekoľko z tých mojich pozmeňujúcich návrhov. Podľa mňa franchising sa koná, e, v podstate k nemu dochádza medzi tými zmluvnými stranami, ktoré fungujú e, v, v franchisingu a je to veľmi dobré, že jednotlivci majú týmto možnosť Eh, začať podnikať a nemusia všetko odpliky budovať. A často ide o franchisingy, ktoré sa aj v menších mestách veľmi dobre uchytia. A toto môže viesť k tomu, že to sa maximálne zníži objem byrokracie, ktorý je potrebný eh, z hľadiska fungovania tohto typu podnikania. A toto je v podstate aj tá podstata mojich pozmeňujúcich návrhov. Ešte raz sa ospravedlňujem, ak som spôsobil určitú nejasnosť predtým. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Ďalšia rečnička. Budem hovoriť veľmi stručne. Pani Charazdová má slovo. A pokiaľ ide o potravinársky sektor, už máme tu známu iniciatívu a tá funguje dobre. Podobné iniciatívy pod podporím aj vo vzťahu k franchisingu. Tam sa eh, hľadajú cesty legislatívne, ako toto usporiadať napríklad cestou spolupráce. Dúfam len, že kolegovia poslanci podporia môj pozmeňujúci návrh číslo 128. Ďakujem. Takže časový harmonogram. je taký, že sa bude uvažovať o kompromisných pozmeňujúci návrh 21. potom sa predložia a 24. by sa mohlo hlasovať o tom. Olga? Áno, chcem sa uistiť o tom, hovorí pán De Jong. E, ide o to, aby každý mal dosť času sa zoznámiť s týmito materiálmi. Troška tu vidím problém, pretože týždeň pred 20. marcom máme naše vnútroštátne voľby a nebudem k dispozícii na akékoľvek zasadnutia tieňových predstaviteľov, čo asi pochopíte. Chcem sa vyjadriť aj k samotnej podstate. Tie poznámky, ktoré tu odozneli, áno, súhlasím s nimi napríklad, že by E, sa to nemalo vnímať ako útok na franchising. Ja osobne som presvedčený o tom, že franchising je veľmi užitočný vzorec podnikania a môže pomôcť e, rastu ekonomiky a aj maloobchodnú, maloobchodnému sektoru. Druhá vec, ktorú chcem dôrazniť, je to, že vôbec nie je môjim zámerom začínať e, obmedzovať zmluvnú slobodu Hej. Toto určite e, by nemuselo byť teda ani a nemal byť predmetom útokov. Áno, som za to, aby sa e, zmenšila byrokracia a zvýšila efektívnosť. Mali by sme ale uznať, že komisia samotná sa vyjadrila, že nemá dosť informácií a štúdia, ktorú tento výbor e, zrealizoval a, a pripravil pre seba teda, aj v tomto nie je dosť informácií, žiaľ, a myslím si teda, že je tu potreba získať viac informácií a taktiež aj je to v záujme eh, tých zúčastnených zmluvných strán vo franchisingu. Musíme hovoriť o faktoch a toto sú fakty. Taktiež eh, pre niektoré sektory by som E, navrhol, aby každý vytvoril nejaký nezávislý e, supermarket, ktorý by nebol súčasťou franchise alebo... Dobre, keď chcete, dobre, veľa šťastia, pustite sa touto cestou. Určite sú tam určité také e, oblasti, kde sa dokážete uplatniť, ale v podstate ináč je ťažké sa uplatniť v praxi proti nejakým veľkým franchisingovým firmám. Takže by nebolo korektné povedať, že však to môžeme urobiť v podstate slobodne a dobrovoľne, ale na druhej strane spektra som sa vyhol tomu, aby som navrhoval v tejto správe niečo také, čo vyzerá ako európska legislatíva, pretože si myslím, že momentálne sme v takej fáze, kde by sme mali získavať fakty, dozvedieť sa čo najviac. Preto sme požiadali komisiu, aby nám hovorila, alebo povedala niečo k možnej legislatíve. Potom sa tu hovorí aj o kodexe správania a tak ďalej. Áno, chceme riešenie, ktoré bude, tak povediac, efektívne a štíhle. Takže, aby nešlo o to, že vytvorili sme síce legislatívu, ale tá v praxi nefunguje. Na čo teda by bola taká legislatíva? Takže to sú dva extrémy. No a existujú nejaké eh, riešenia a možnosti, ktoré sú medzi dvoma extrémami a preto som optimistický a teším sa na pozmeňujúce návrhy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Denis. No a teraz prejdeme správe o Európskom akte o prístupnosti. Lockigard je spravodajca. V správe bolo predložených viac ako 500 pozmeňujúcich návrhov. Viem, že sú tu mnohí poslanci a členovia tohto výboru. Ak chcete požiadať o slovo v tejto diskusii, tak prosím, naznačte to čo najrýchlejšie, aby som vedela, koľko rečníkov si podeli ten rečnícky čas. Dobre, Denis, nejaký ďalší rečníci ešte k tejto téme. Dobre, takže požiadam všetkých, aby sa snažili, aby tieňoví spravodajcovia sa obmedzili na 3 minúty a ďalší rečníci len na 2. Ak je to možné. No a predtým, než začneme, tak som chcela len sa vyjadriť k časovému harmonogramu. Viem, že to je veľmi zaujímavé, aj tu aj verejnosť. Výbor pre vnútorný trh veľmi podporuje tento akt a my sa snažíme vyvržiavať, alebo teda snažíme sa čo najrychlejšie a najdetálnejšie vybaviť tento, túto tému. Požiadali sme kolegov z ostatných, televí- e, z ostatných výborov, aby spomalili e, a predlžili ten časový harmonogram tak, aby predlžili ich stanoviská. To by sa nemalo interpretovať v žiadnom prípade ako to, že my chceme oslabovať dohodu alebo niečo podobné. Je to len na to, aby sme umožnili našim kolegom v ďalších výboroch, aby nám predložili ich eh, myšlienky a podnety predtým, než pristúpime k hlasovaniu. No a ja podporujem takéto takúto spoluprácu, pretože čím lepšie bude spätná väzba z ostatných výborov, tým jednoduchšie bude, aby celá správa postupila na plenárne zasadnutie. Takže slovo dostanú alebo dostane spravodajca Morten Lokegaard. Nech sa páči, Morten. Ďakujem pekne, predsednička. No najskôr, ako mnohí ďalší v tejto miestnosti, ja som sa tešil na tento deň, na tento moment po mesiacoch písania a rozhovorov je teraz čas na politické eh, činy. A preto som veľmi rád, že tento parlament postupuje, e tento návrh postupuje a väčšinou sa uskutoční zajtra. No a dovolte mi povedať tiež, že využiť e, príležitosť, keďže o tom ste hovorili, pani predsednička, rád by som povedal, že ja tak ako ctenie vyspravovať, sme nechceli odkladať e, hlasovanie, ale chceme si vypočuť názory výborov MPL a Tran. Tešíme sa eh, na hľadanie kompromisov, eh, tak aby parlament eh, dosiahol kompromis na zasnutie, na zasnutie zádov bolo predložených približne 500 pozorujúcich návrhov a myslím, že výsledok, ktorý dosiahnem, bude dobrý a som presvedčený s realistickým pohľadom a zaangažovaním aktérom a vôľou kompromisom dosiahnuť veľa mm stále treba opakovať, máme rovnaký cieľ a to tiež, aby Európa bola prístupnejšia. Ja som presvedčený o tom, že tento cieľ môžeme dosiahnuť len tým, že budeme realistickí a že budeme hľadať a nachádzať dobré kompromisy. Zdá sa mi, že tejto téme, keď som si vypočul diskusiu o smernici o vysielaní pracovníkov, tak čelíme rovnakým výzvam. Sociálne otázky, v veľkom rozsahu sú v národných kompetenciách. Teraz sa snažíme riešiť sociálne otázky v rámci vnútorného trhu. No a to vytvára, podľa môjho názoru, dve výzvy, alebo takú dvojitú výzvu, dal by sa povedať. Východisko je dvojité. Poprvé, zvýšiť prístupnosť eh, ktorý to potre- pre tých, ktorí to potrebujú, ale súčasne posilniť základ európskej spolupráce, totiž jednotný vnútorný trh. A to znamená, o tom som hovoril veľakrát, nájsť rovnováhu medzi lepšou prístupnosťou a vytváraním tých najlepších možností pre spoločnosti, aby eh, ponúkali produkty a služby. Našťastie, dajú sa robiť obe veci súčasne. Musíme nájsť dobrú rovnováhu ak sa nám podarí nájsť dobrú rovnováhu, tak budú profitovať všetci, zvýši sa eh, prístupnosť v viacerých oblastiach eh, nákup online a tak ďalej a tak ďalej. A súčasne podniky budú môcť vyvíjať inovatívne produkty a ponúkať svoje produkty a služby v celej Európe. Teraz pani predsednička v poslednej časti budem hovoriť po dánsky, pretože sú tu aj dánsky hostia takže dávam príležitosť na si sluchadla. Dámy a páni, samozrejme, ja samozrejme chcem legislatívu, ktorá zvýši prístupnosť a to si využije a vyšetruje návrhy, ktoré budú implementované v členských štátoch v parlamente veľmi citlivý voči veciam, aby sme ukázali, že je možné dosahovať kompromisy. Niekedy to nie je veľmi jednoduché, ale myslím, že máme realistické východisko. Ja si teraz veľkým záujmom vypočujem odôvodnenia a vysvetlenia mnohých pozmúcich návrhov, ktoré boli predložené. Ďakujem pekne. EPP. Sabin Ferhajen, ďakujem vám pekne. Ja skôr si vážim, že postupuje práca v tomto, no tejto dôležitej téme a že sa dostávame do fázi diskutovania pozmeňujúcich návrhov trvalo to um, trošku dlho, keď sme sa dostali do tejto fázy, ale som rada, že sa nám podarilo uh, urobiť uh, taký dôležitý krok uh, smerom k lepšej inklúzii ľudí s postihnutím. A pripomínam tému internetových stránok pre verejný sektor. Dospojme nejakému E, výsledku, ale neakceptujú členské štáty, e, pozícia rady, treba skutočne snažiť o realistický e, prístup, aby sme zaistili inkluziu pre ľudí s postihnutím. Musíme zaistiť, že táto smernica bude jednoznačným zlepšením pre ľudí s postihnutím a je nepripustný, aby členovia našej spoločnosti nemohli využívať rôzne služby a produkty, ale treba hľadať možnosti, ako sprístupniť služby a produkty, ale je tiež dôležité, aby naše predpisy boli realistické a aplikovateľné. Na jednej strane treba byť ambiciozný, ale na druhej strane nemôžeme nikoho uh, nadmerne zaťažovať. V najhoršom prípade by produkty a služby neboli ponúkané, to nemôže byť našim cieľom a preto treba hľadať čo najlepšie kompromise. No a tiež treba zaistiť, aby MOV mohli s existujúcou legislatívou, ako napríklad v sektore dopravy, kde už existujú, pred, e, kde už existujú predpisy, treba zaistiť, aby to bolo konformite. My sme k tomu prijali pozmeňujúce návrhy, ktoré zohľadňujú tieto aspekty. Ďalej, eh, ja si myslím, že túto smernicu musíme eh, zamerať na ľudí s postihnutím, ľudí s dočasnými postihnutiami a obmedzeniami sú automaticky eh, automaticky zaradení a keď uvidím prípad, keď ma niekto po operácii oka len na týždne obmedzený zrak, ktorý nepozná Brailleové písmo ani techniky, ako zaistiť, aby mal eh, rovnaký prístup a zaobchádzanie. Myslím, že nesmieme stratiť eh, kontakt s realitou a, a treba mať eh, racionálny a rozumný prístup. Ja viem, že výbor EMPL má exkluzívnu kompetenciu, ale chcem jasne povedať, že v niektor- pri niektorých formuláciách musíme dávať pozor, aby sme neboli príliš ambiciózni. Okrem toho, čo sa týka mojich pozmeňujúcich návrhov v rozsahu pôsobnosti audiovizuálnych mediálnych služieb. E, viete, že v výbore pre kultúru sme prijali zmeny tejto smernice a máme dobré, dobrú šancu presadiť ich, pretože sa nám podarilo zajistiť spoluprácu medzi združeniami postihnutých a obsahmi a veci AVMD Ehm, poskytateľom služieb v rámci audiovizuálnych služieb sa nám podarilo nájsť a rozumný kompromis, ale aj tak je dôležité, aby sme samozrejme, keď sa bude regulovať cez AVMD obsah, tak všetko, čo súvisí so štruktúrou prístupu internetových stránok a prístupov, všetko, čo s tým súvisí, samozrejme, treba to regulovať eh, v tejto smernici, ale obsahy musia byť regulované v nariadení odvetové špecifické. Okrem toho si myslím, tak ako to povedal Martin Lokegar v prílohe číslo 1, a sa musíme sústrediť na functional performance kritéria. To myslím, že je veľmi dôležité. A je dôležité diskutovať o tom, ako to najlepšie v budúcnosti urobiť, ako súhra s medzinárodnými a európskymi štandardami vyzerať a teším sa na diskusiu s spravodajcom a tieňovými spravodajcami a myslím, že rýchlo sa nám podarí nájsť dobré riešenie Ďakujem pekne. Olga Sehnalová, ďakujem pekne za slovo. Ja si dovolím komentovať pozmeňujúce návrhy sociálnych demokratov k tejto nesmierne dôležitej správe. Ako už som viackrát povedala v predchádzajúcich diskusiách, tak tu na výbore, ako na viacerých konferenciách a workshopoch, ktorých som sa v súvislosti s Európskym aktom prístupnosti zúčastnila, tak táto smernica bola dlho pripravovaná je zaradená na detálnom posúdení toho, čo je možné v nasledujúcich rokoch otázke prístupnosti na európskej úrovni, či sa dá dosiahnuť. Cieľom pozmeňujúcich návrhov sociálnych demokratov ale preto nie je akt prepracovávať. Zamerali sme sa na doplnenia a vyjasnenia tých oblastí, v ktorých organizácie, ktoré zastupujú osoby s postihnutím, ale tiež spotrebiteľské organizácie poukázali na množstvo praktických poznatkov, ktorých zohľadenie by podstatne zohľadnilo naplnenie cieľov tejto legislatívy. Ja začnem. Som pozornosti smernice tu vidím, rovnako mnohí ďalší kolegovia, priestor, mm, si nejak to platobné terminály, pretože transakcie prostredníctvom platobných terminálov sú najčastejšie využívanou formou elektronických eh, plade v EÚ. Ja podporujem tiež zahrnutie čítačiek elektronických kníh. Za zásadné považujem sprístupnenie zastávaného prostredia a to v súlade s eh, službami a výrobkami zahrnutých do aktu. Eh, to pomôže členským štátom splniť svoje záväzky, záväzky podľa článku 9, 9 dohovoru OSN osoba s zdravotným postihnutím. Keď sa pozrieme do definície, podporujem zachovanie explicitných odkazov na osoby s funkčným obmedzením aj osoby so zdravotným postihnutím s cieľom ilustrovať, že prospekt z tejto smernice bude mať skutočne široká časť populácie. Ja sama navrhujem tiež niekoľko ďalších definícií, s ktorými ďalej operujem v prílohe. Ďalej tu máme článok 12 a neprimeranú záťaž. Návrh komisie z môjho pohľadu dostatočne umožňuje na základe naplnenia pevne definovaných kritérií niektorým mikro a malým podnikom sa z požiadavky na prístupnosť. Ja považujem za dôležité garantovať, aby boli výnimky udržané v jasných obmedzeniach na hospodárske subjekty operujúce na vnútornom trhu by sa všeobecne mali vzťahovať rovnaké právne povinnosti týkajúce sa prístupnosti. Dôležitou je súčasť otázka označovania jasný odkaz na prístupnosť výrobkov na obale. To umožní spotrebiteľom robiť informované rozhodnutia a tiež návod a bezpečnostné informácie k výrobkom mali byť spotrebiteľom poskytnuté v prístupných a v formátoch, ktoré sa dajú čítať viacerými spôsobmi. Ja tiež podporujem zaradenie osob s zdravotným postihnutím organizácií, ktoré tieto osoby zastupujú na rovnakom základe s ostatnými subjektami na príprave noriem alebo vykonávacích aktov v súvislosti s prístupnosťou. Tu ma súčasná prax kydalo veľmi ďaleko. Tiež sa domnievam, že by mala byť skratená lehota na aplikáciu smernice s cieľom zajistiť, aby občania mali prospech s požiadavkou na prístupnosť v primeranom časovom období. Preto navrhujem 3 roky pre výrobky a služby a 10 rokov pre zastavené prostredie. V neposlednom rade by som rada hovorila o prílohe. Tu navrhujem upresnenie požiadavku na funkčnosť užívateľského rozhrania a dizajn výrobkov, ale tiež zaistenie prístupnosti podporných služieb. Tieto požiadavky sa musia týkať všetkých podstatných prvkov prístupnosti. Ja som presvedčená o tom, že všeobecné pokyny v prípade prístupnosti nie sú dostatočné a to aj preto, aby hospodárske subjekty vedeli, aké požiadavky majú v praxi spĺňať. Bez jasných požiadavkov na prístupnosť a okrem toho nebude možné túto smernicu v budúcnosti riadne uplatňovať. Ďakujem za pozornosť. to v stručnosti pripomienky k našim pozmeňujúcim návrhom a ja sa tiež budem tešiť na diskusiu so spravodajcom a ostatnými kolegami. Ďakujem pekne. Pani von Borsec, EKR, ďakujem pekne, Vicky. Milí kolegovia, my máme tu na niekoľko pripomienok. Teraz máme aj konkrétne pozmeňujúce návrhy, ktoré sme dostali. Ja som tiež prišla s niekoľkými pozmenujúcami a pre mňa je dôležité, aby sme našli dobrú rovnováhu medzi zlepšením prístupnosti pre ľudí s e, zdravotným postihnutím a aby sme aj povzbudili výrobcov a poskytateľov služieb. Podal som niekoľko návrhov. Niektoré z nich ste ich už spomenuli. Potom e, patrí sem ochrana mikropodnikov a jednoducho hlavne to, že niektoré povinnosti nedokážu zvládnuť, lebo nemajú na to prostriedky. Myslím si, že je rovnako dôležité zabezpečiť, aby bol text future-proof, aby sa tam zahrnuli preto aj mobilné aplikácie do oblasti pôsobnosti, pretože pre ľudí so zdravotným postihnutím je veľmi často práve mobilná aplikácia to, čo im pomáha. Mali by sme e, nezabúdať už aj na legislatívu špecifickú pre sektory, napríklad pre dopravu, kde sú už určité riešenia pre e, prístupnosť a je dôležité, aby aj spravodajca venoval tomuto pozornosť a tiež aj otázke elektronickej komunikácie. S interesovanými stranami sme hovorili o tom, že e, sa treba venovať aj pojmu dizajn pre všetkých a keď tento pojem vysvetlíme, tak e, môžeme tie starosti alebo obavy ľudí s postihnutím možno rozptýliť Ďalej si myslím, že súhlasíte s tým, že to označenie CE by malo byť tiež zapracované do tejto oblasti, a pretože s tým súvisí konformita a mohli by sme to využiť aj v e, tejto tematike, potom uplatňovanie nového legislatívneho rámca na tento text aj z toho vyplýva niekoľko veľmi náročných povinností pre výrobcov, a ak napríklad nebudú výrobky dostatočne prístupné, tak sa musia stiahnuť z trhu. Ja si myslím, že toto je práve prístup, ktorý nie je proporcionálny a preto si myslím, e, že je potrebné riešiť túto neproporcionalitu a prišla som s pozmenujúcimi návrhmi Taktiež nezdielam ten návr, názor, že audiovizuálny obsah patrí pod obsah tejto smernice. Na to máme osobitnú smernicu. My sa musíme venovať tým prístrojom, ktoré majú umožniť získať prístup k obsahu. Takéto pozmeňujúce návrhy mám. Potom sú tu pravidlá, ktoré sa týkajú dopravných služieb a e, uplatňovanie smernice e-obchodu pre trh. To je veľmi dôležité práve tento posun z hľadiska právnej istoty. Chcem povedať, že Obávam sa, že ak príde veľa pozmenujúcich návrhov, tak môžu žiad- mať neprimerané požiadavky a limity a nikomu to nepomôže. Napríklad, ktoré požiadavky na informácie a podobne, alebo e, E, otvoreň, ot, o, e, e, chcela by som aj vysvetlenie k tomu, čo sú databázy otvorené pre verejnosť, otázka kiosko, veci, ktoré obsluhujete z domácnosti a podobne. Ale všetky tieto podklady som aj postupila spravodajcovi a ďakujem za spoluprácu. Ďakujem pekne za skupinu GUE, pán Maštálka. Denis, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Naštíňový spravodajka je skutočne Jiří Maštálko, ktorý bohužiaľ dnes nemohol prísť, takže budem hovoriť v jeho mene, ale má len veľmi stručné stanovisko. Pán Maštálka víta návrh komisie o všeobecnosti no a podľa názoru niektoré návrhy nejdú dostatočne ďaleko. On má obavy o efektivitu ak to v niektorých oblastiach a preto predložil 62 pozmeňujúcich návrhov, tak aby potenciál aktu sa dá lepšie splniť. Súčasný Návrh je príliš obmedzený a zlý mechanizmus um, uplatňovania Ak chceme zlepšiť eh, šance ľudí s, s postihnutím, tak musíme eh, meniť eh, návrh textu. A pán Maštálka sa teší na spoluprácu so všetkými kolegami, Ďakujem kolegom a teší sa na kompromisy. A ja musím k tomu ešte dodať, že ja sám musím ísť a byť tým spravodajcom na geoblocking, ale musím ísť na iné zasadnutie, takže sa ospravňujem. Áno, ja sme pravdu je to vždy ťažké. Že z týchto týždňov máme vždy veľa práce. Teraz ešte Igor Šoltes. Ďakujem veľmi pekne. Ja som chcel povedať, že Európske ako prístupnosti, o ktorom dnes hovoríme, a je veľmi, veľmi veľký význam, aby uľahčil život mnohým Európanom, ale dnes uvidíme ľudia, ktorí majú tiež problémy s prístupom na európskom trhu. No a potrebujeme, alebo veci obsiahnuté v tejto, o tom taktiež sú veľmi dôležité, pretože uh, by sa prehúbovali rozdiely, aby sme nezaistili a lepšiu prístupnosť pre všetkých a preto potreb, treba, je tento akt potre, potrebný, treba privítať návrh komisie, aj keď je tu priestor na zlepšenie, ako povedali viacerí, aj my zelení sme preto predložili viacero pozmeňujúcich návrhov, a hlavne žiadame, aby z tejto smernice aby zaistila plnú plné zapojenie na vnútorný trh cieľom musí byť eh, zlý zaistiť rovnaký prístup pre všetkých eh, ľudí s postihnutím. Celé Európskej únie samozrejme podmienky prístupu musia byť eh, všetkým ľuďom prístupné tak, aby dokázali využiť služby a infraštruktúru, ktorú im zaručuje táto smernica. Je to potopné takým spôsobom, aby rešpektovalo členské krajiny a treba tu hľadať i kompromisy na jednej strane pri uplatňovaní tohto balíčku a zohľadňovaniu samozrejme potrieb ľudí s postihnutím aj s rešpektovaním dohovoru OSN o potrebách ľudí s postihnutím a treba poskytovať aby, a treba zaistiť, aby členské štáty poskytli a, informácie a údaje tým, ktorí to potrebujú a ktorí nemajú a, prístup a informácia, informáciám o prístupnosti. No a dôležité samozrejme a podstatné je, aby podniky boli dobre informované a aby jednotlivci boli dobre informovaní o možnostiach prístupu, čo zaistí všiu inklúziu do spoločnosti. Ďakujem pekne. Marko Zulo. Prezidente. Ďakujem veľmi pekne. Táto legislatíva je veľmi zaujímavá pre občanov, pretože milióny Európanov majú obmedzenú funkčnosť alebo zdravotné postihnutie. My potrebujeme ambiciózny prístup, aby občania mohli v plnej miere využívať tovar a služby, ktoré sú na trhu. A potrebujeme dosiahnuť dobrý ekonomický výsledok tohto nášho snaženia. Ja si myslím, že smernica má pokrývať, tak e, povediac, aj zabudované prostredie. Ak, ak e, máme nejakú banku alebo bankomat, ktorý e, neumožňuje obsluhu týmto osobám, tak je tu prístupnosť stratená. Musíme jednoducho zabezpečiť, že všetko je dobre vymedzené v základnom práve, aby sme sa nemuseli spoliať na dobrý úmysel. Taktiež súhlasím s tou predstavou, že výrobca je to najvhodnejšie miesto na to, aby zistil, či zákony a normy prístupnosti sú splnené. To je najrychlejší spôsob, ako sa vyhnúť byrokracii, ale ak potrebujeme takúto dôveru, potrebujeme aj protiváhu. Napríklad výrobca má mať plnú zodpovednosť za porušenie dodržiavania zásad prístupnosti a potom pri monitorovaní organizácia, ktorá zastupuje ľudí so zdravotným postihnutím, by tam mala byť zapojená, aby sme dosiahli čo najširší konsenzus a napokon, aby som bol čo najpraktickejší, by sme nemali zabudnúť na možnú záťaž, ktorú, ktorá môže padnúť na plecia malých a stredných podnikov. Musíme sa zamyslieť aj nad výnimkami z tejto potreby zabezpečiť prístupnú formu všetkých tovarov a služieb, ktoré používate. Nejde tu tak veľmi o MSP, ako skôr o mikrofirmy, ktoré nemajú tie prostriedky alebo pracovníkov na to, aby naplnili takéto požiadavky. A ešte k MSP, aby sme zabezpečili, že dokážu poskytnúť ten správny výrobok, tak účel tohto právneho predpisu má byť zahrnutý aj do finančných cieľov a potom by nikto nebol vylúčený z toho, že bude poskytovať prispôsobené tovary a služby. A ja dúfam, že budeme e, že poskytneme dobrú, silnú odpoveď tým občanom, ktorí od nás očakávajú. Ďakujem. Tým sme skončili politické skupiny. Ešte je tu niekto z e NF? Nie. A na mojom zozname tu mám Nikolu Danteho, Dita Sharon Sova, Anna Maria Karatsa Bilt, Birgit Cullen Langen and myself. Does anybody else want to speak? Ešte niekto iný hovoriť? Ale skôr ako dám slovo, chcem privítať pána Konanta. Správne som to vyslovila? Vítajte tu. Je to náš nový člen, ktorý prišiel do parlamentu na miesto pána Martinu Šulca. Martin Šulc tu nebol veľa e, v našom výbore, ale to je fajn, že vy ste tu. Tak ďakujem za to, že ste sem prišli a sledujete našu prácu. Ďakujem vám. Ale Martin robil veľa vecí iných, takže dávam slovo Nikolovi Dantimu. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, chcem plne podporiť E, tento vyvážený, inkluzívny prístup e, tieňovej spravodajkyni. Sú tu tri veci, ktoré považujeme za veľmi dôležité v tejto smernici. A síce chceme čo najširší, najinkluzívnejší prístup z rozsahu pôsobnosti Ide tu o tovara služby, ktoré sú určené nielen pre e, osoby so zdravotným postihnutím, ale aj s nejakými funkčnými obmedzeniami. Po druhé, kompromisy sa majú veľmi pozorne zaoberať aj finančným a administratívnym dopadom nielen na štátnu správu, ale aj na hospodárske subjekty s osobitným zreteľom na MSP a mikropodniky tak aby neboli neprimerane zaťažené. Na druhej strane si myslíme, že firmy majú môcť použiť túto, e, to, túto doložku e, ochrany len vo výnimočných prípadoch a z, odvov, a z dôvodov, ktoré sú vymenované. Čiže má to byť veľmi reštriktívne, nechceme všeobecné e, výnimky zahrnutie bankových platobných služieb, vrátanie bankomatov. Všetko to, čo hovorí e, dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Nemôžeme akceptovať, že ľudia, ktorí majú menej schopnosti, by mali byť vylúčení z takých vecí, ako sú bankomaty alebo bankové služby. Potrebujeme Európu, ktorá je bližšie k občanom, a najmä k slabším občanom. Ďakujem. Pani Stiller, som veľmi rada, že je tu tak e, veľa ľudí, ktorí prišli dnes do našeho výboru, aby nás podporili. Ukazuje to, aký veľký záujem máte o túto problematiku. Teším sa, že ste tu. Vítam vás tu dnes popoludní. My chceme ambiciózny akt prístupnosti, dlho sa rodí a chceme, aby bol zmysluplný, aby menil veci pre ľudí. Zoberme si tých 80 miliónov osob so zdravotným postihnutím v Európe, tak vidíme, že potom tento zákon a táto diskusia sú veľmi dôležitou problematikou. Zatiaľ nemáme takýto právny predpis v EÚ. Pripomeňme si, že tu hovoríme o minimálnej úrovni prístupnosti pre našich občanov. Niektorí kolegovia hovorili o tom, že e, sú to veci, ktoré si myslíme, že sú dôležité. A tu chcem povedať niekoľko údajov. Na ne totiž zabudáme pri našej dnešnej diskusii. Toto je z fóra, Európska fóra pre e, postihnutia. 72% postihnutých e, zákazníkov sa nedostane, kam potrebuje na webovú stránku. ale len v Spojenom kráľovstve predstavuje ich obchod okolo e, 10 obratu, to znamená, týchto 72 zákazníkov by vydalo viac, keby sa dostali na webové stránky. Zoberme si teraz iné údaje a peniaze, ktoré by mohli vydávať v obchodoch a v nákupných strediskách, obchodných uliciach len 10 majú e, možnosti, ako sa môžu postihnutí ľudia dostať do obchodov. Personál nie je dostatočne vyškolený, aby pomohol takýmto zákazníkom. Oblasť cestovného ruchu je ďalšia obrovská oblasť, kde sa strácajú príležitosti. Uh, Takže ja naozaj vítam tieto pozmenujúce návrhy, ktoré sa snažia o zvýšenie ambicioznosti a o riešenie potrieb ľudí so zdravotným postihnutím. Ďakujem. Teraz dávam slovo kolegyni Charanzovej. Ja chcem v tejto debate doplniť len to, že keď hovoríme o telekomunikáciách, pokúsim sa zahrnúť čo najviac e, z toho, E, do našich návrhov, aby sme pomohli konečným používateľom s postihnutím, aby sa na nikoho nezabodlo, pokiaľ ide o prístup k internetu alebo o núdzové služby a podobne. Pokiaľ ide o ochranné opatrenia, bola by som vďačná, keby som dostala návrhy z organizácií, ktoré zastupujú ľudí so zdravotným postihnutím, ako to zapracovať do tohto právneho predpisu, keby ste mi s tým pomohli. Ďakujem veľmi pekne. Birgit? Áno, pani predsednička, hovorí pani Colin Langen ešte jedna vec, o ktorej sa tu možno nehovorilo dostatočne, a síce je to označenie CE, zapracovanie bezbariérovosti do CE nepovažujem za zmysluplné. Zviedlo by to, viedlo by to k veľkému zneisteniu spotrebiteľov. Nové výrobky, ktoré sú bezbariérové, a ktoré sú súčasne e, na trhu so starými výrobkami, ktoré nemajú tieto bezbariérové prvky, to by viedlo k, e, k zmetku na trhu a preto som podala aj príslušné pozmenujúce návrhy v tomto duchu. Teraz Anne-Marie. Ja sa chcem pridať k tomu, aby som povedala, že tento akt prístupnosti je veľmi dôležitý a naozaj, Morten, odvádzaš vynikajúcu prácu a snaží sa o zrychlenie procesu. Totiž prvýkrát máme akt, komplexný balík, ktorý rieši rôzne aspekty oblasti rovnakých práv pre všetkých občanov na, e, v oblasti prístupu k tovarom a službám v EÚ. To by mala byť normálna vec. Nemuseli by sme o tom bojovať predsa. Hovorím to preto, že som zodpovedná za smernicu pro, o nediskriminácii a my už roky bojujeme s členskými štátmi a tam patrí samozrejme aj diskriminácia osôb so zdravotným postihnutím sladom na náklady, ktoré to predstavuje, keby dostali rovnaké práva aj títo občania v Európe. A súhlasím s tým, čo povedali niektorí kolegovia. Musíme byť veľmi opatrní, aby to bolo aj realizovateľné v re- skutočnom živote, aby sme vytvorili veľkú záťaž pre firmy, pretože inak to členské štáty jednoducho nebudú realizovať ale nesmieme ustúpiť od našej zásady nediskriminácie. Ďakujem veľmi pekne. Chcem ešte povedať ja jednu vec, pretože ja som prišla s niektorými pozmeňujúcimi návrhmi. V prvom rade som mimoriadne hrdá na oddanosť tohto výboru k tejto otázke prístupnosti k službám a tovarom pre osoby s zdravotným postihnutím. Gratulujem a ďakujem spravodajcovi za to, čo odviedol doteraz. Ja viem, že sme pracovali aj na podobnej problematike pod vedením DITY a naozaj sme sa snažili o to, aby naša legislatíva znamenala rozdiel pre život tých ľudí, ktorých sa týka, rozdiel v živote tých ľudí, ktorých sa týka. Musíme sa postarať o to, aby legislatíva, ako Ann Marie už povedala, realizovateľná, vykonateľná, aby fungovala v skutočnom živote. A preto sa musíme postarať o to, aby sme aj posúdili jej dopad na iné oblasti upravované legislatívou, na inú legislatívu, tak, aby nedošlo k prekrývaniu legislatívy a vytváraniu zmetku. Napríklad v oblasti verejného obstarávania tam už existuje veľmi E, silná právna úprava v celej EÚ, ktorá sa týka verejných orgánov a tie musia posudzovať otázky prístupnosti pri verejnom obstarávaní a jednoducho nesmieme prichádzať s novými, s novými predpismi a požiadavkami, ktoré by stiažovali život verejných orgánov ešte viac pri verejnom obstarávaní. Čiže musíme sa zaberať aj otázkou spoločného fungovania legislatívy. Potom k otázke nového legislatívneho e, rámca a označenia CE. Ja jednoducho nie som presvedčená, že ten proces CE je ten správny proces, ktorý nám pomôže získať, dosiahnuť prístupnosť. CE značka sa používa skôr pri bezpečnosti výrobkov, ja neviem, pri rôznych ochranných helmách a podobne. A a niekedy je naozaj veľmi ťažké pre um, vynálezcov, inovátorov prísť na trh s novým výrobkom práve kvôli tejto CS značke. A my sa musíme postarať o to, aby ľudia mohli dostať nové inovatívne výrobky na trh, aby boli prístupné bez toho, že by sme im do cesty postavili nové a nové prekážky. Určite sa to dá technicky spraviť a ja vidím, že mnohí poslanci tu už navrhovali riešenia, Jednoducho ide o to, aby sme zabezpečili, že tie výrobky, ktoré pomáhajú dosiahnuť prístupnosť, sa dostanú na trh bez toho, aby podliehali neprimeranej administratívnej záťaže. Som veľmi pozitívne naladená z toho, čo sa tu deje vo výbore a sa veľmi teším, že Morten to vedie e, takto zodpovedne. Chcem sa spýtať, či je tu ešte niekto za komisiu, kto by sa chcel vyjadriť. Áno? Áno, nech sa páči a potom, to dám, potom dám slovo naspäť spravodajcovi. Hello, my name is... Dobrý deň, volám sa Ima Plasencia. Ja som z generálneho riaditeľstva pre zamestnanie na komisii. Chcem poďakovať eh, spravodajcovi aj všetkým poslancom za veľmi zaujímavé podnety e, s cieľom zlepšiť kvalitu textu. A rada by som ešte vyslovila dva, dve poznámky. Poprvé, horizontálny charakter návrhu, pretože to, čo sa tu má regulovať, je prierezové cez viaceré sektory napríklad, napríklad platobné terminály. Potom komplementarita s existujúcimi zákonmi EÚ. Ide o niečo, čo, sme, alebo čo sa veľmi pozorne pripravovalo a vypracovávalo. A táto smernica by vylepšila prístup v oblasti dopravy napríklad, alebo pri verejnom obstarávaní. Táto smernica zvyšuje ďalšie, alebo prichádza s ďalšími požiadavkami na prístupnosť a týka sa to aj povedzme iných e, zákonov EÚ. A chcem vám ešte raz poďakovať za vašu prácu a podporu. Ďakujem pekne. Pán Lochard má slovo. Ďakujem veľmi pekne všetkým za angažovanosť a verím, že do budúcna sú vyhľadky veľmi dobré. Práve e, je skutočnosťou a potvrdzuje sa, že ide o veľmi dôležitú, dôležitý materiál a určite ešte bude stáť za to popracovať na ňom a vylepšiť ho. Ďakujem veľmi pekne za e, všetky pripomienky zo strany kolegov a zajtra začneme hneď rokovať. Takže stačí sa dobre vyspať a môžeme to spustiť, rozbehnúť. Myslím, že nás čaká nejakých 4-5 e, zasadnutí, plus ešte teda odborné e, schôdze a tak ďalej. Teším sa na túto prácu. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca a prajeme vám všetkým veľa úspechov pri rokovaní o kompromisných pozmeňujúcich návrhoch. Čiže budeme hovoriť 20. marca o tomto a hlasovať vo výbore sa bude 25. apríla. Ďakujem vám ešte raz. Ďalším bodom programu je návrh, ktorý sa týka riešenia geografického blokovania eh, iných foriem diskriminácie, a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov miesta bydliska alebo sídliska, alebo sídla na vnútornom trhu. Pardon spravodajkyňa pani Rosa Greifin von Thun und Holstein. Ďakujem pekne, Vicky, hovorí pani spravodajkyňa. V prvom rade chcem poďakovať za záujem, ktorý ste prejavili, pretože som dostala dohromady 355 pozmeňujúcich návrhov od 65 poslancov Európskeho parlamentu tak toto práve poukazuje na váš záujem o túto tému a o túto legislatívu a to ma ozaj teší. Tie pozmeňujúce návrhy, ktoré som dostala, eh, sa eh, uberajú cestou niekedy veľmi rozdielných riešení. Takže potom je veľmi ťažké sformovať z toho potom jedno, jeden návrh a proste je ťažké to zladiť. A naozaj tá rôznorodosť postojov je niekedy ozaj veľmi výrazná. A ťažko potom hľadať nejaký spoločný dobrý výsledok. Ale zamerajme sa na niektoré konkrétnosti. To najdôležitejšie je zamerať sa na tie pozmeňujúce návrhy, ktoré máme spoločné. Hm? A čo je teda jasné z vašich pozmeňujúcich návrhov, je to, že veľká časť poslancov a poslankyň zdieľa názor, že táto legislatíva by mala mať dva hlavné ciele. Poprvé, zabezpečiť, že spotrebitelia budú mať prístup k väčšiemu objemu eh, služieb a tovarov online. A po druhé, a to, na, to nás spája, obchodníci, aby neboli preťažení tým, že budú musieť znášať ešte... No, pardon, prerušila pani predsedajúca. Chcem poďakovať všetkým našim hostom, ktorí boli dnes popoludní s nami. Vidím, že už viacerí odchádzajú, takže ďakujeme našim hostom ešte raz veľmi, veľmi pekne. Ďakujeme. Nech sa páči, pani spravodajkyňa. Dobre, takže tie veci, ktoré nás spájajú. Sú tu eh, samozrejme aj tie rôzne, rôznorodé eh, zamerania niektorých návrhov, ale povedzme, čo nás spája. Svet spotrebiteľov a svet obchodníkov, to nie sú proste dva úplne iné svety predsa. Chceme dosiahnuť to, aby spotrebiteľ mal ľahší prístup k väčšiemu objemu služieb aj produktov online a aby e, obchodníci neboli zaťažovaní zvýšenými nákladmi, ktoré by vyplývali z ďalších nejakých e, novozavádzaných právnych režimov v niektorých krajinách napríklad. Vieme totiž, že hovoríme o práve zostať malý. A touto cestou sa dostávam k dvom hlavným bodom, na ktoré chcem poukázať. Poprvé, ide o rozhodné právo. Mnohí z vás spomínali, a aj viacerí, e, odborníci, s ktorými som e, sa o tomto rokoval, proste rozprávala, a hovorili o tom, že ťažko, e, proste, že do roamingu by to nemalo zasahovať. Zároveň Pravda je taká, že všetky pozmeňujúce návrhy navrhujú, a, pardon, že by nemali zasahovať e, e, do nariadenia Rím 1. A že sa nemá teda inak pristupovať ku spotrebiteľom z iných štátov. Najmä pokiaľ ide o článok 6 nariadenia, že obchodníci môžu uplatňovať svoje e, vnútroštátne zákony iba vtedy, ak sa nezamerajú na spotrebiteľov z iných členských štátov a to žiadnym spôsobom. A to zdôrazňujem, žiadnym spôsobom. Z tohoto dôvodu treba veľmi jasne zadefinovať eh, pojmy geoblokovania a nie je to jednoduché celkom presne a jasne zadefinovať, keď hovoríme o tomto zameriavaní sa na alebo keď o to ide, respektíve keď o to nejde, o to zameriavanie sa. Tak v článku 4 sa hovorí o tom, e, čo sa týka domácich spotrebiteľov, predovšetkým pokiaľ sú náležite informovaní. Okrem toho sa nedovoluje zneužívanie situácie na trhu. Takže pokiaľ konanie obchodníkov nie je v súlade e, s zámermi, no, ktoré sú uverejnené na webovej stránke. Potom e, platí článok 6 e, nariadenia Rím 1. Prepačte, e, hovorí pani predsednička, dávam vám už len dve minúty, ja viem, že to je ťažké. Teraz už som hotová, hovorí pani spravodajkyňa. Takže nech sa páči, pokračujte. Chcem sa vrátiť ku tým obchodníkom, ktorí predávajú aj cezhranične. Proste tí sa nebudú potom môcť len tak vrátiť e, k tomu, že by uprátňovali svoje vnútroštátne e, pravidlá, pokiaľ je o tých e, zákazníkov v cudzom štáte. Čiže táto bola jedna vec. A druhá, kratšia vec, Viki, tak toto poviem, na toto chcem poukázať. A pokiaľ ide o obsah, ktorý, nie je, ktorý má audiovizuálny charakter, ale nie je pokrytý autorskými práv, právami, v tomto zmysle 8 poslancov zo štyroch rôznych politických skupín predložili teda poslanci návrhy k tomuto, k tejto téme. Zdieľam ich pochybnosti, respektíve obavy, ako ste videli v mojej správe keď ide o túto tému, ktorá nie je pokrytá, teda konkrétne o obsah, ktorý nie je pokrytý autorskými právami. A v tomto zmysle musí mať samozrejme obchodník všetky príle, príslušné licencie, aby mohol predávať takýto produkt. Okrem toho, vidíme taktiež to, že odstránenie geoblockingu, pokiaľ ide o tento neaudiovizuálny sektor. Toto by malo vlastne mať pozitívny dopad aj pre spotrebiteľov, aj pre obchodníkov. A toto samozrejme som pripravená prediskutovať aj ďalej. Môžeme diskutovať o, o určitých obmedzeniach, ďalej povinnosti poskytnúť súhlas a tak ďalej a tak ďalej. Chcem vám poďakovať aj za veľmi konštruktívnu spoluprácu. Ďakujem touto cestou tieňovým kolegom a som si istá, že ešte aj naďalej budeme pokračovať v konštruktívnych rokovaniach. Ďakujem pekne, budeme to musieť skrátiť, lebo máme ešte na programe dva ďalšie dôležité body. Takže poprosím, kto sa hlási? Nech sa páči. Aha, takže Virginia, nie? Aha, Nikola Dant. Dant za socialistov. Virginia nie je prítomná, tak prečítam jej text. A chce sa samozrejme ospravedlniť v prvom rade za to, že nie je dnes prítomná, ale veľmi ďakuje pani spravodajkyni aj tieňovým kolegom a kolegyniam. Na základe predložených pozmeňujúcich návrhov Virginia dúfa, že ten text, ku ktorému sa dopracuje, bude kvalitný a solidný a bude e, aj posilňovať tento text pozíciu spotrebiteľov na trhu. Chce, aby legislatíva bola veľmi jasná a zreteľná, pretože je potrebná pre digitálny trh a chce, aby existovala rovnováha aby tam bola nediskriminácia, ale aby tam existovala aj sloboda, pokiaľ ide o zmluvné právo. Chce predovšetkým ale objasniť aspekty rozhodného práva v súvislosti aj s nariadením Rím 1 a aj v súvislosti e, so zmluvnou slobodou. Predovšetkým, pokiaľ ide o to, že eh, keď poskytovateľ služby je v inom štáte, než je príjimateľ služby. V tomto eh, ide o to, aby sme nezavádzali nové pravidlá, ktoré by viedli k právnej neistote. Okrem toho poukazujú jej pozmeňujúce návrhy na to, že by sa mali uplatňovať tie zásady, e, že sa bude uplatňovať judikatúra e, krajiny, v ktorej žije spotrebiteľ. Okrem toho, aspekt autorských práv. Keď sa poskytuje služba elektronicky, a ide o takú službu, ktorá e, je pokrytá autorskými právami, tak by to malo byť e, E, vylúčené, alebo mala by tam byť určitá výnimka. Ďalej, princíp teritoriality autorských práv v rôznych sektoroch kultúry umožňuje financovanie obsahu a aj náležitú odmenu pre umelcov. Túto zásadu treba chrániť aj naďalej aj vo vzťahu k dominantnej pozícii na trhu, ktorá sa vyskytuje. Máme 283 a 269. Tieto pozmeňujúce návrhy potvrdujú, že to je pozícia, ktorú sme videli aj inde a tento princíp platí aj pri tej istej cene pokiaľ ide o produkt, ktorý sa uplatní aj vo viacerých členských štátov. Virginie je proti niektorým pozmeňujúcim návrhom, ktoré by tento článok mali odstrániť. Momentálne hovoríme o návrhu, ktorý sa, ktorý sa týka aj aspektov autorských práv. Okrem toho je tu návrh rozšíriť až na 5 rokov pozmeňujúci návrh 424 a cieľom je získať lepší prehľad o iných smerniciach. Po tretie, e, dohody o predaji. Momentík. Rečník pokračuje. Účel navrátenie to sú, má súvis s určitými zákonmi a pravidlami verejnej súťaže, respektíve hospodárskej súťaže. A to by sa nemalo meniť. Ďalej, 186 a 412 sa tomuto venujú. Okrem toho, súhlas spotrebiteľa. Tam práve chceme vidieť jasný súhlas zo strany spotrebiteľa, prv, než by bol presmerovaný na inú webovú stránku. A to je 327 a 329. Nikola, prepáč, poprosím, keďže e, naozaj, keď ľudia predložia svoje požiadavky, asistenti, mohli by ste si prečítať najprv proste, ak by to malo prekročiť 3 minúty, tak poprosím, sústrete sa na to najhlavnejšie. Alim van Bösen. Nech sa páči. No, v prvom rade treba jasne povedať, že tento návrh má e, za cieľ bojovať proti nespravodlivej diskriminácii. A týka sa to aj presmerovania bez predchádzajúceho súhlasu. A to určite nie je dobré ani pre spotrebiteľov, ani pre predajcov. Veľmi často sa to stáva, že sa spotrebitelia niekoľkokrát za deň vracajú na tú istú webovú stránku a vždy musia dať svoj súhlas a to sa mi zdá absurdné. A bol by teda dobré, aby e, mali spotrebitelia voľnú možnosť navštíviť aj iné časti danej webovej stránky lebo takéto blokovanie vidím ako nerozumné a nespravodlivé. Preto by bolo dobré napríklad e, takéto požiadavky zahrnúť aj do všeobecných podmienok. Okrem toho, v mojom pozmeňujúcom návrhu chcem poukázať na to, že rozsah pôsobnosti tejto smernice súvisí so smernicou o službách a predkladám taktiež návrhy, ktoré sa týkajú e, spoluposkytovaných služieb pri neaudiovizuálnych formách aj keď existuje licencia, ostáva problematickou napríklad pri neaudovizuálnom obsahu, ako je hudba alebo knihy, teda elektronické knihy. Tam sa tiež uplatňuje princíp teritoriality. E, proste to súvisí s daným jazykom, na ktorom teritoriu e, sa hovorí daným jazykom napríklad. Pokiaľ ide o muziku, e, teda o hudbu online, aj tam máme tento problém. Napríklad povinný e, teda prístup cezhraničný, toto vedie k problémom. Spotrebitelia e, teda by mali mať možnosť nakupovať kdekoľvek v Európe, ale samozrejme to môže viesť k zvýšeniu cien. Nech sa páči slovo pani Charanzová. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nebudem opakovať to, čo som čo povedala. Ďakujem že je aj prácu. Je to veľká výzva. Ja sa nebudem opakovať, ale rada by som zdôraznila pár vecí. Poprvé, čo sa týka rozsahu, tak nesúhlasím so záverom SAD, že by sme sa mali eh, držať eh, sa o službách tohoto zachádza oveľa ďalej a nesúhlasím s týmto záverom. A naša skupina chcem, aby tam bolo audiovizuálne tiež zahnuté. A ďalej e, malé a stredné podniky e, musí mať rovnakú ochranu proti diskriminácii. A takže e, teraz zase nie sú tam zahrnutí a lutujem to. A možno je tu rozdiel, možno, že keď idú online, a možno nakupovať e, tak či tak, ale budú hodení právny štát, takže my budeme pokračovať boji za práva malých a stredných presmerovaniu, tak ja som za znenie komisie s malými zmenami a vlastne s tým, čo Virginie k článku 4, nebudem opakovať, e, čo sme my presvedčení, copyright tak ako hovoríme, čo sa týka článku N, a tak e, niektoré stále chránia e, smluvné doložky, ktoré sú veľmi zlé pre malých a stredných podnikateľov a pre spotrebiteľov. A na záver myslím, že každá skupina hľadá nejaký spôsob, a nesprávnu istotu obchodníkom reagovať na ich obavy, ale musia aplikovať 28 rôznych e, práv, aby aplikovali toto nariadenie. Takže ja by som rada vyzvala všetkých kolegov, aby si prečítali pozornosť 383 a 3, 5. A tento návrh podľa mňa je právna fikcia, ktorá by vyšiel tento problém bez vytvárania právne neistoty. Ďakujem pekne. Julia Reda, ďakujem pekne. No, čo sa týka obsahu a rozsahu, tak myslím, že hovorím o dvoch rôznych jazykoch. Aha, no tu možno aj viacerých. A, a pani Rozier a pani Fan Bosojta poukázali na problémy s um, režimom pridelovania licencií, teritorialita, copyrightov a tiež navrhnúť, navrhovali vyriešiť problém v balíčku copyright. Spravodajkyňa navrhuje o ne audiovizuálnych obsahov. To nesúvisí vôbec s systémom licencovania alebo s teritorialitou copyrightu. Je to presne o tých prípadoch geoblokovania, ktoré nespôsobuje copyright, no a preto nemôžu sa riešiť smernici o copyrighte, pretože nie sú to problémy copyrightu. Keď obchodník má licenciu, mm, copyright nie je problémom. Takže toto musí byť eh, zaradené takým spôsobom, ako navrhuje spravodajkyňa. Ja by som tiež zaradila ešte audiovizuálne služby, pretože to tiež, eh, pokiaľ licencia eh, nie je taká mm, nespadá to pod návrh spravodajkyne. No a myslím, že spotrebitelia očakávajú, že v nariadení, ktoré má vyriešiť geoblokovanie, aby videá tá najčastejšia forma geoblokovania tam budú zaradené minimálne v 40% prípadov, e, kde príčina geoblockingu nie je copyright. Myslím, že je jednoduchšie pre poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb dodržať toto nariadenie, pretože nemajú niektoré e, z tých problémov, ktoré majú iní poskytovateľia služieb e, v smernici audiovizuálnych mediálnych službách, je princíp krajiny pôvodu, ktorý sa aplikujú na regulovanie týchto služieb, čo sa týka rozhodného práva. Veľmi dôležitá, dôležitá vec pre nás je neznižovať štandardy ochrany spotrebiteľov, takže e, len odstránenie geoblokovania e, netreba vnímať ako zacielenie, ale nechceme sa dostať do situácie, kde obchodník, ktorý doteraz sa dodržiaval e, zákony na ochranu spotrebiteľov v krajine spotrebiteľa. Teraz to bude musieť len v vlastnej krajine. Ďakujem pekne. A teraz jedna minúta Anna Maria Koraca Bill, Evelyn Gepard, Martina Bala, Olga Signalová. Ďakujem veľmi pekne a chcem poďakovať spravodajkyni za vynikajúcu prácu, za to, že našla správnu rovnováhu medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi. Situácia prospešná pre všetkých. Samozrejme, je to dôležité, aby spotrebiteľom sú ľudia mohli, mohli vyžívať internetové stránky alebo online aplikácie v rôznych členských štátoch alebo ne, neplatili rôznu cenu na základe národnosti alebo miesta bydliska. Myslím, že pozmeňujúce návrhy trochu objasnia situáciu a ja myslím, že dôležitou vecou je uplatňovanie. My musíme navrhovať otázky, ktoré sa dajú uplatňovať a dodržiavať a treba ich aplikovať a monitorovať aj ich aplikáciu. A z tohto hľadiska pilotné projekty EÚ, ktoré komisia už implementuje, to je dobrý nástroj, rozhodné právo. Nedáva zmysel, aby obchodníci obchodník musí obchodovať alebo so spotrebiteľom musia k nemu správať, ako keby to bol domáci spotrebiteľ celej EÚ to je celá myšlienka a moja vízia je taká, že by sme mali to tak, tak harmonizovať a všetky zákony na ochranu spotrebiteľa, takže by to nemal byť problém, aký zákon by sa mal uplatňovať v budúcnosti. Ja som predložil pozmeňujúci návrh o platobných metodách. Myslím, že toto je veľmi dôležité, aby sme sa vyhli neproporčným záťažom na malých, malých a stredných podnikov alebo najmenších podnikov a zaviazovali ich, aby mali vo všetkých členských štátoch všetky formy platby No. Je, predávate viac, môžete mať viacero blotovných možností. Kde menej, tak menej. Ďakujem. Ďakujem pekne, Evelyn Gephardt. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Spravodajky mi sa rada upozornila najskôr na to, e, alebo predsedničku, že Martin Šulc nebol členom tohto výboru a preto tu nikdy nebol. Pretože ani nikdy nedostal nikdy nedostal pozvanie skron e, návrhu na nahrádza Jutu Steinru, ktorá sa stala koordinátorkou vo výbore EMPL. Takže to som chcela len opraviť, pretože viem, že všetko sa tu vysiela na sieti nie, aby vznikli a šírili sa nesprávne informácie. E, rada by som povedala, to poviem veľmi stručne. E, jasne chcem objasniť, že my musíme zaistiť, že nie len podnikatelia profitujú z veľkého vnútorného trhu, ale aj spotrebitelia. Ide o to, aby tá fragmentácia, ktorú robia, robí mnoho, či čím majú problémy aj mnoho podnikov, a musíme zajistiť, aby vnútorný trh existoval aj pre spotrebiteľov a preto um, jedna nemôže byť spotreb- spochybňovaný. To je veľká ochrana pre spotrebiteľov práve voči tým najväčším podnikom a to na to musíme dávať pozor, nemôžeme spochybňovať to, čo tu máme pozitívne, čo sme pozitívne vytvorili v Európskej únii. Ďakujem pekne, Evelyn. Ďakujem pekne za objasnenie. Bol to mm, taký vtip na privítanie s dobrým úmyslom. Ďakujem pekne, teraz Mark Tarabela. Ďakujem pekne, pani predsednička. A, mm, ja ďakujem Roza Thun. Ďakujem. Ide tu o a, rovnováhu medzi právom spotrebiteľov. Máte prístup službám a produktom eh, online a tiež eh, tým, aby poskytovateľia eh, služieb mali právnu istotu. Ide tiež o aby tvorcovia filmov napríklad mohli pokračovať a tvoriť. No a v otázkach a filmov a kina ide o otázku exkluzivity, alebo teda otázku výnimky z audiovizuálnych mediálnych služieb. Je tu princíp teritoriality pretože umožňuje dodávateľom a poskytovateľom služieb obmedzovať a poskytovanie svojich služieb na obmedzené e, územie a čím sa chráni e, exkluzívne právo a tým e, podporujú tvorcov, aby mohli ďalej tvoriť. No a ak by sa to šírilo všade, tak by to možno spôsobilo rizika pre a, tvorcov a treba teda nájsť tú rovnováhu rámci spotrebiteľa, ale tiež tvorcov, čo by mohlo byť veľmi zničujúce, ak by sme nedávali pozor. Takže v každom prípade by to nebolo prospešné ani pre spotrebiteľov, ktorí by už nemali taký veľký výber našej Európe, spojenej v rôznorodosti, čo predstavuje také bohatstvo. Ďakujem pekne, Morten Lockhart. Morten Lockhart. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja som veľmi rád, že spravodajkyňa vyslala takúto dobrú správu. Mnohé z pozmeňujúcich návrhov, hlavne skupiny ALDE, že prekvapenie toto ďalej posilňujú. Ja tú snahu podporujem. Ak by sme chceme zrušiť neodôvodnené geoblokovanie, tak treba zaistiť koherentnosť s existujúcim právnym rámcom. Si ja tam hovorila napríklad, čo sa týka Rimu 1 a Bruselu 1 a treba by bolo úplne jasné, že toto nariadenie plyňovať nebude mať zle dopady na trhy, že existuje 28 a 27 rôznych legislatív. Mm, všetko, čo som chcel povedať, ďakujem pekne, Olga Senhalová. Ďakujem za slovo. My na tomto výbore vždy, výbore vždy deklarujeme, že nechceme rozlišovať v úrovni ochrany spotrebiteľov medzi offline a online prostredím. Takže ja by som chcela upozorniť na dva pozmeňujúce návrhy, ktoré som predložila a ktoré reagujú na situáciu, kedy v Európskej únii občanom nie je garantovaný prístup k tovarom najvyššej kvality. Ide hlavne o pozmeňujúce návrhy 192, ktorý sa týka nového úvodného ustanovenia a pozmeňujúci návrh 369, ktorý rovnakým spôsobom doplňuje článok 4. A pretože si myslím, že znenie toho úvodného ustanovenia je pomerne dostatočne vysvetľujúce samé o sebe, tak si ho dovolím prečítať a znie následovne. Toto nariadenie by sa malo použiť v prípade, kedy obchodník inzeruje výrobu v niektorých členských štátoch ako totožný a v súčasne v niektorých z týchto krajín zámerne znižuje kvalitu tohto výrobku proti ostatným krajinám. To je všetko, ďakujem. A ďakujem za podporu. Great. Marco Zulo. Marko Zulo. Ďakujem pekne, predsednička. Diskusia ukazuje, že tento text nie je jednoduchý. Zaoberá sa rôznatými tými aspektami, otázkami dušeného vlastníctva. A ja by som sa chcel zaoberať naspäť otázkou, ochrany autorských práv. Ja si myslím, že je veľká chyba riešiť takúto tému tu. My by sme sa nemali zaoberať prípadmi autorského práva v tomto legislatívnom akte, pretože toto je návrh, ktorý to nemá vôbec urobiť. Pretože možno znížime a obmedzíme rôznorodosť obsahov. Takže nemôžeme meniť pravidlá, ktoré menia pravidlá alebo súdy, ktoré sú kompetentné riešenie sporov. Ďalšie vece. My prednášame spotrebiteľa, ochranu spotrebiteľov pre všetkým ostatným, ale my musíme zaistiť, aby všetky strany sporu boli chránené, aby sme mali všetky dôležité záruky, pretože tu napríklad vidíme, nejaký malý podnik už chce predávať za hranicou vlastného štátu, no a občania v jednom členskom štáte sa rozhodnú použiť nejaký spôsob, ako nakúpiť ich tovar, no a potom vznikne spor ktorý môže byť veľmi drahý pre to malý podnik, čo nemyslím, že by bolo spravodlivé. Pán Šváb, ďakujem veľmi pekne. Ja by som rád uvedol dva body. Milióny európskych turistov chodia na dovolenku do iných krajín, nakupujú tam každodenne a nestarajú sa o právo spotrebiteľov, ale sú tiež spokojní zákazníci v ostatných krajinách Európy. A nie je vôbec žiadna možnosť, prečo by legislatí- zákonodárca mal obmedzovať tieto možnosti v online nákupoch, čo offline inde to veľmi dobre funguje. Po druhé, mnohí európsky spotrebitelia sa cítia ignorovaní. To sa nám možno nepáči, ale treba to zohľadniť. Komisia predložila tieto návrhy a sú dve možnosti buď budeme mať zjednotené kúpne právo, čo my ako EPP pod, pod, podporujeme, ale predtým, než sa dospejeme k tomuto, potrebujeme ako riešenie geoblocking a preto by som bol rád, keby to všetky skupiny na záver podporili ako strategické smerovania. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a to je koniec zoznamu rečníkov. Viem, že mi povedala, že nás čakajú viaceré zasadnutie tieňových spravodajcov. Chci povedať jednu vec, dobre, ale potom budeme môcť musieť prejsť k iným témam. Ja by som rada povedala jednu vec. Niekedy mám pocit, že nepočúvate správne, alebo pozorne, keď hovorím veľmi, pomaly s tým neaudovizuálnym, už som chráneným autorským právom, neaudovizuálny, napríklad nie sú filmy, ale hudba a nie len, alebo len tam, kde obchodník už má tie nevyhnuté práva. Takže my sa nezobráme právom, autorským právom, autorským zákonom. My nechceme nič meniť niektoré z vašich rojdu príliš ďaleko len tam, kde majú právo byť geoblocking, ešte si návrhy, návrhu ísť ďalej, a tomu sa budeme venovať a som si istá, že dospejeme k dobrému riešeniu. A ja by som chcela poďakovať spravodajkyni za to, Mm, že to povedala tak veľmi jasne. E, ďakujem pekne, pretože tu bolo e, veľa zmetkov. Ďakujem pekne. E, týmto prejdeme k správe Dity Charanzovej mm, vývoje technológií na budúcnosť finančných služieb. Ona predstaví správu a ja odovzdám predsedníctvo. Víte počas tejto diskusie, pretože ja musím odísť. Takže Dita Charanzová. Ďakujem pekne, ja sa budem snažiť povedať to stručne a myslím, že budem stručná, pretože keď sa pozrieme na pozmeňujúce návrhy, tak eh, sa, že to všetci podporujú. A mm, pár výnimiek 59 pozmeňujúcich návrhov doplnili pozitívne veci do návrhu. Tiaľ čo niektoré pozmeňujúce návrhy SAD, ktoré niektoré rizika fintech a to v tóne, ktorý by mohli vyjadriť jemnejšie. Chláp, chápem obavy a myslím, že ich treba riešiť. A preto som sa snažila čo najviac zaradiť do kompromis, kompromisných návrhov to snahou zabrániť zvoním sekretariat vám poslal kompromisné návrhy. V sobotu to bolo, 23 bodov, ktoré by nahradili ten pôvod, pôvodné stanovisko. Ja sa budem snažiť zosumarizovať niektoré veci. Poprvé, téme think tank a zdôrazňujem, že to môže byť pozitívne pre tradičných aktorov na trhu, aj pre nových hráčov. je vytvorenie Task Force Fintech. V komisii my žiadame, aby zverejnili akčný plán do konca tohto mandátu. Chceme peer-to-peer loans a crowdfunding. Podporujeme zatiaľ, čo zdôrazňujem, že treba bojať proti podvodom štandardy. Chceme, aby stanovisko zohľadnilo revíziu technických štandardov EBA, ktoré zohľadnili výčitky a v tomto, v tomto výbore, čo sa týka algoritmov, chceme, aby komisia zhodnotila všetky rizika, ktoré s nimi súvisia a aby ľudia mohli meniť akékoľvek automatizované rozhodnutia. Vítame e, myšlienku sandboxingu, zatiaľ čo spotrebitelia, ale spotrebitelia musia byť informovaní v takýchto pilotných projektoch. My podporujeme myšlienku počítačovej bezpečnosti no a kompromisy e, musia zaistiť ochranu údajov a súkromia. Takže toľko v skratke a dúfam, že to stanovisko Uh, príjmeme. Ďakujem pekne. Uh, chcem sa najprv ospravedlniť, než odovzdám predsedníctvo, že musím teda odísť. Mám ešte jednu vec k tomuto za ECR chcem povedať že sme veľmi spokojní s tým, ako spravdajkyňa k tomu pristupuje a budeme pokračovať v tejto pozitívnej spolupráci, ktorá pomôže Eh, priemyslu, odvetviu. Eva, ďakujem, ďakujem, že sa nám tu podarilo zjednotiť a vyslali sme veľký signál komisii o vytvorení fintech prostredia, ktoré buď vytvorí rovnaké podmienky ako aj legislatívu, aj dohľad v oblasti fintech pre etablované inštitúcie, aj pre nových hráčov, startupy. A myslím si, že z toho, čo som zatiaľ videla, väčšina z nás súhlasí, že prvý krok bude taký, že komisia príde s komplexným e, akčným plánom pre fintech, ktorý zabezpečí väčšiu predvídateľnosť, najmä v oblasti regulácie niečo, čo som často počula s firmami fintech e, priemyslu. Je to veľmi dôležité pre ich dlhodobý vývoj a chcem sa poďakovať Dite za veľmi dobrú prácu pri návrhu kompromisov. Myslím si, že väčšina týchto kľúčových bodov je zapracovaná, tak ako Dita spomínala, povedzme kybernetická alebo údajová počítačová bezpečnosť, eh, ochrana spotrebiteľa v jadre fintech rámca, ako aj e, prístup k financiám zo strany malých a stredných podnikov a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Dúfam, že budeme pokračovať v tejto spolupráci konstruktívnym spôsobom a ja dúfam, že aj Ekon zohľadní naše pripomienky. Ďakujem. Ďakujem, Nikola. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsedajúca, kľúčovým bodom v tejto debate je potreba znížiť čo najväčšej možnej miere právnu neistotu v tomto odvetvi a dosiahnuť inovatívny finančný ekosystém na európskej úrovni postavený na jasných pravidlách. Všetci, e, opera, všetky hospodárske subjekty a občania v oblasti fintechu musia mať čo najväčšiu dôveru v toto odvetvie. Ďakujem spravodajcovi za návrhy, ako aj za návrhy kompromisov, ktoré idú správnym smerom. Chcem upozorniť na niekoľko pozmenujúcich návrhov, ktoré som podal. Ide o podobné veci ako to, čo už prvojdali predrečníci prvom rade potrebujeme horizontálny akčný plán o finančnej technológii na európskej úrovni, teda akčný plán fintech. Po druhé, spotrebiteľ musí byť v jadre legislatívy, mať riadnu ochranu, a musíme mať istotu ochrany jeho osobných údajov. To je mimoriadne citlivá, vysoká úroveň transparentnosti, efektívne opravné prostriedky, ochrana digitálnych cezhraničných platie, používanie virtuálnych mien. Výhodou tohto pre malé podniky a mikropodniky E, sú veci, ktoré treba neustále zdôrazňovať a povzbudzovať pri poskytovaní ďalších finančných služieb a potom počítačová bezpečnosť, o tom sa tu už hovorilo. Je to veľmi dôležité, aby smernica čo najskôr nadobudla účinnosť. Gratulujem už k odvedenej práci. Ďakujem. Ďakujem. ECR to povedala Vicky. Zelený, je tu niekto za zelených, prosím. Gue? Nie. Ešte niekto, kto by sa chcel vyjadriť? Nie, dobre. Takže ja len podporím to, čo povedal Nikola, ideme správnym smerom a ja dúfam, že sa dopracujeme veľmi rýchlo k dobrým výsledkom. Hlasovanie bude 21. marca. Ďakujem a teraz ideme k ďalšiemu bodu nášho programu a to je Internetová konektivita pre rast, konkurencieschopnosť a kohéziu, Európska gigabit, spoločnosť a 5G. Poprosím nášho spravodajca, pána Lópeza Isturisa, aby sa ujal slova. Pani predsedajúca, ďakujem veľmi pekne. Milí kolegovia a aj tieňoví kolegovia, eh, v februári sme diskutovali o tejto téme aj v súvislosti eh, s konkurencieschopnosťou a súdržnosťou a skutočne už vtedy som bol veľmi rád, že tu odezneli veľmi pozitívne a konštruktívne návrhy naprieč politickými skupinami. A okrem toho máme 83 pozmeňujúcich návrhov. Ja v rámci EVP som prezentoval 17, teda predložil som ich 17. Okrem toho e, aj ďalšie politické skupiny predložili svoje návrhy a môžem povedať, že máme veľmi dobrú základňu pre kompromis aby sme mohli vytvoriť taký kvalitný text, ktorý sa potom bude môcť predložiť komisii. Takže chceme dosiahnuť, aby systém 5G sa stal realitou. E, svojmu týmu som dal e, inštrukcie, aby aj s podporou sekretariátu e, pomohol pripraviť ďalšie podmienky pre diskusiu aj s tieňovými kolegami. Hovoríme teda aj o situácii medzi e, mestskými a vidieckými oblastiami. Takže tu nemusí hovoriť veľmi konkrétne hneď o tom, aká technika, e, technológia sa bude využívať, ale dôležité je, aby aj mobilní telekom operátori a poskytovateľia služieb, aj vertikálnych služieb, E, zohľadňovali všetky e, potrebné aspekty, aj pokiaľ ide o investície. Môžeme povedať e, potom, že sa bude dať migrovať smerom ku 5G a ešte aj ďalej cestou satelitov, aj keď budeme vychádzať z exkluzívnych licencií na určité obdobie a budeme môcť dosiahnuť, že dojde k zlepšeniu situácie treba využiť aj súkromné, aj verejné prostriedky a treba správneho hľadiska potom samozrejme zabezpečiť, aby existovala právna stabilita a treba vytvoriť právny rámec taký, aby nebolo príliš mnoho prekážok a zbytočnej administratívy. Toto chcem zdôrazniť. Majme na pamäti aj to, že chceme urobiť niečo, čo bude slúžiť na prospech spotrebiteľov. Okrem toho chcem zvorazniť, že chceme posilniť sektor obchodu, ktorý povedie k zvýšeniu e, rastu a celkovo k obohateniu spotrebiteľov. Budeme sa snažiť e, dosiahnuť kvalitný text, jednak aby sme podporili technologickú revolúciu, po druhé, aby sme využili strategickú príležitosť pre Európu a po tretie, aby sme e, vytvorili určitý plán líderstva, podľa ktorého bude môcť potom pôsobiť ďalej. a Na to nadvezovať môže aj komisia. Čiže verím, že toto tiež prispieje ku realizácii jednotného digitálneho trhu veľmi pozitívne. A máme samozrejme záujem aj na globálnom ekonomickom raste. Chceme, aby Európa bola v takej avantgardnej pozícii a jednoznačne, ak sa chce dostať na takúto pozíciu, tieto moderné technológie sa musia uplatňovať. A Zúrazňuje, že vytvorenie všeobecne akceptovateľných priemyselných noriem pre 5G siete a zariadenie internetu veci fungujúce v týchto sieťach je rozhodujúce pre zabezpečenie zavedenia rýchleho internetu vecí a že e, pre prijatie týchto noriem je potrebná vedúca úloha súkromného sektora. E, vyjadrenie znepokuje, vyjadruje sa tu znepokojenie nad tým, že vzhľadom nedostatok moderných digitálnych sietí a infraštruktúry, ktoré umožňujú kvalitné a rýchle pripojenie, hrozí EÚ, že zaostane za ostatnými regiónmi z hľadiska získavania investícií a udrženia poznatkov, čo povedie strate konkurenčnej výhody a opätovne potvrdzujeme svoje presvedčenie o naliehavej potrebe normalizácie, aby sa zabránilo roztrieštenosti technológií 5G s cieľom nebrániť interoperabilite. A pripomína sa, že preto, aby mohla prevziať vedúcu úlohu pri vypracovaní celosvetových noriem, má zásadný význam medzinárodná spolupráca, pričom zároveň potvrdzuje, že potrebné je zabezpečiť dostupnosť počiatočných globálnych noriem pre technológie 5G do konca roka 2019, čím by sa možnilo včasné komerčné zavedenie technológií 5G. Ide o veľmi dynamický systém a je to veľmi potrebné z hľadiska rastu a určite to povedie aj k vytvoreniu nových kvalitných pracovných príležitostí. Takže samozrejme ocenujem aj podnety, ktoré e, sme dostali a som pripravený, aby sme ďalej popracovali na pozmeňujúcich návrhoch a kompromisoch. Ďakujem za pozornosť. Veľmi pekne ďakujem, António. A teraz majú slova politické skupiny. Ďakujem. Pán Sergio Gutierrez tu dneska nie je a požiadal ma, hovorí pán Danti, aby som prečítal ja jeho príspevok. A skrátil som ho, lebo nemáme dosť času. Možno to nie je také komplexné, ako by chcel, ale aspoň dodržím časový limit. Poprvé chcem povedať, že väčšina pozmenujúcich návrhov, ktoré podal spravodajca a tieňovi, považujem za dobré a predstavujú správny základ na dosiahnutie konsenzu. Máme tu tri priority ako politická skupina. Poprvé výhody tejto technológie a e, umožňuje to nielen vyvíjať e, internet veci, ale 5G má ďalšie prínosy, ktoré vyplývajú z rýchlosti. Napríklad použitie autonómnych vozidiel, zlepšenie videokonferencií. To bude dobre nielen pre spotrebiteľov, ale aj pre SME, pre internet, potom investície Samozrejme, aby sme dosiahli ciele pre konektivitu do roku 2025, potrebujeme konkurenčnú, súťažiacu, súťaživú atmosféru a rýchlu konektivitu z vysokej kvality. Potrebujeme na to už pripravenú infraštruktúru. To je predpokladom na využívanie tejto technológie. Takže potrebujeme tú infraštruktúru budovať. Potom e, ambiciózny finančný plán pre 5G, ktorý využije synergický účinok existujúcich e, prostriedkov PPP a podobne. Rovnako chceme aby prevádzkovateľia investovali viac do infraštruktúry na zlepšenie konektivity na vidieku, aby sa zlepšilo pokrytie 5G. Potom odstránenie digitálnej priepasti. Je to pozitívny príspevok našej ekonomike a to musí byť ďalším cieľom tej v oblasti konektivity. Jednoducho musíme tento rozdiel odstrániť a po normy myslíme si, že musíme okamžite rýchlo začať s normalizáciou technológie 5G, aby sme zabránili fragmentácie trhu a zabránili budovaniu prekážok pre interoperabilitu. A chcem poukázať aj na moje pozmenujúce návrhy, ktoré napríklad číslo 25 o Wi-Fi 4G programoch, ktoré zlepšujú kvalitu a ambicioznosť textu. Nikto za ECR? Za Alde Morten, nech sa páči. Ďakujem. E 3G nám umožní aj e, lepšie surfovať na webe, ale máme aj s tým problémy, napríklad video streaming a podobne. A teraz chceme novú technológiu, ktorá pomôže spotrebiteľom a podnikateľom. Musíme konať na európskej úrovni, pretože inak nás predbehnú. My sa snažíme našimi pozmenujúcimi návrhmi dosiahnuť čo najviac prínosov pre spotrebiteľov, aj výrobcov, prevádzkovateľov a e, spoločnosť. Úspešná implementácia si vyžaduje aj e, prijatie nového kódexu pre e, internet a 5G. Ale musíme zabraniť tomu, aby sa z tejto legislatívy nestal vianočný stromček, na ktorý len zavesujeme a zavesujeme nové ozdoby. Dúfam, že nájdeme dobrý kompromis a teším sa na našu ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. Sú tu ďalší rečníci? Zdá sa, že nie. Antonio, chceš sa ešte ty vyjadriť? Áno, veľmi jednoducho. Pokiaľ je o Serkia Gutierreza. Áno, tam vlastne dokresľuje niektoré dôležité body konkrétne článok 25. Už vidím toto ako pozitívny aspekt, že sa dá zahrnúť do jedného z kompromisov a to ostatné samozrejme chcem poďakovať aj predstaviteľom ALDE a za, ostatným za podporu. A uvidíme teda, ako sa budú vyvíjať tie kompromisné pozmeňujúce návrhy. Ešte raz ďakujem. Chcem len kolegom povedať, že hlasovanie výmko bude 21. marca. To je všetko a myslím si, že tým sme sa dostali aj na koniec dnešnej debaty a chcem pripomenúť, že sa stretneme 13. marca o 7. popoludní. E, o 7. večer. Ďakujem a pekný večer vám prajem.